Kolegovia, máme veľmi nabitý program na dnešné popoludnie. Budeme musieť začať. Dúfam, že e, naša rečníčka z IC je pripravená. Kým to technicky ešte vyriešime, chcela by som oznámiť, že dnes dopoludne sme sa dohodli, že tento bod, bod 14, na programe preberieme pred 13. A budeme hovoriť o štúdii, ktorá nesie názov smerom k účinnejšej globálnej humanitárnej akcii, ako môže prispieť EÚ. Mm, požiadali sme o túto štúdiu úrovni koordinátorov v rámci prípravy na istambulský summit na budúci rok. Erik, Enrique, chceš sa k tomu vyjadriť? Nie až potom, dobre. Táto štúdia vznikla z pera nášho vlastného výskumného oddelenia. Nie, nebolo to celkom tak. Prepačte. Teda, túto štúdiu vypracovala pani Čureka Mogaruca zo Španielského inštitútu pre ľudské práva. Srdečne vás vítame na našej schôdzi. Technicky pomáha naša vlastná pracovníčka. E, na našom výbore sme hovorili už veľakrát e, o množstve presídlených ľudí, o obrovských humanitárnych krízach, tiež e, akým spôsobom sa snažíme s tým nejako vysporiadať. Dnes na schôdzi koordinátorov sme hovorili o problémoch detí, utečencov, keď humanitárna pomoc už nestačí na to, aby im bolo poskytnuté vzdelanie. Teda na samite v Istambule na budúci rok sa mnoho z toho bude preberať. Tešíme sa na vaše e, vnímanie toho, kde presne je problém, o čo by sme mali žiadať z hľadiska riešení na istambulskej konferencii. Nech sa páči, pán Čuruka Muguruca, pani Čuruka Muguruca, máte slovo. Ďakujem, príjme popoludne, vážení poslanci. Ako povedala pani McAvan, pracovala som na tejto správe, ktorá vznikla na poverenie vášho výboru. Ide tu o prípravu e, na summit v Istambule. E, bola to správa dosť náročná, pretože tu ide o to, akým kľúčovým výzvam čeli Európska únia a celý humanitárny systém ktorých oblastiach by sme mali venovať pozornosť zároveň EÚ týmto hlavným témam a tiež aké návrhy by sa mohli predložiť čo sa týka úlohy EÚ a Európskeho parlamentu v rámci prípravy na summit. Ak ste nemali čas preštudovať si správu, priblížim vám prehľad týchto iniciatív, e, taktiež e, sa vyjadrím, aké sú prepojenia s inými e, globálnymi konzultačnými procesmi, ktoré prebiehajú tento rok. A taktiež je to tematický prehľad hlavných tém, štyroch hlavných tém, o ktorých sa hovorí v posledných rokoch v súvislosti s humanitárnym konaním. Jednak efektívnosť humanitárnej pomoci, teda aká reakcia by mala prebiehať podľa odlišných kontextov a taktiež kto by mal reagovať ďalej, ako reagovať na zraniteľnosť a ako zmeniť postoj riadenia risku na priamu reakciu na riziko a taktiež ako zareagovať na potreby ľudí v konfliktoch a ako pôsobiť kreatívnejšie v humanitárnej oblasti, aj napríklad vďaka inováciám. Teda aké sú hlavné výzvy a či Európska únia plní svoju úlohu a aké odporúčania môžeme preložiť len v stručnosti. Som sa chcela vyjadriť najskôr k týmto hlavným témam, teda prečo sa vôbec bude konať tento summit. E, bola to iniciatíva e, generálneho tajomníka OSN banky Muna ešte v roku 2012 v e, jeho pláne krokov, aby sa predchádzal konfliktom, aby sa vytváral bezpečnostný bezpečnejší svet, chcel zlepšiť fungovanie humanitárnej pomoci a požiadal o prípravu takéhoto samitu o humanitárnej pomoci. V posledných rokoch sa tiež diskutovalo po udalostiach na Haiti a taktiež po tsunami. Diskutovalo sa o otázkach toho, ako zareagovať na humanitárne potreby, na zvyšujúce sa náklady humanitárnej pomoci, tiež e, schopnosť e, zareagovať, e, riešiť akutné krízy, ktoré narúšajú fungovanie systému aj operačne, aj finančne a ako zareagovať príslušným spôsobom aj vzhľadom na globálne hrozby, ktoré naznačujú, že budeme zrejme svetkami väčšieho a väčšieho počtu humanitárnych kríz, e, jednak hľadom na nedostatok vody, otázky klimatických zmien, e, rýchlej urbanizácie a tak ďalej. Teda otázka znie, ako môže humanitárny systém zareagovať a doplniť úsilie na miestnej a regionálnej úrovni v snahe zinovatívniť e, zmyšľanie a taktiež ísť až na hranice možností. Cieľom tohto samitu bude dohodnúť sa na agende od roku 2016, ktorá by bola inkluzívnejšia, berú z dohovej teda jednotlivých aktérov a tiež snažiť sa pokryť potreby budúcnosti. Táto príležitosť sa považuje za historickú, pretože súvisí s agendou financovania um, rozvoja, taktiež s konferenciou o klimatických zmenách. A je tu aj ďalšia správa Vysokého uh, panelu OSN o vytváranie bezpečnosti a mieru. A ako viete, 21. mája Banky Moon vytvoril ďalší panel o financovaní humanitárnej pomoci Existujú teda štyri osy konzultácií, osem regionálnych konzultácií od roku 2014, potom celé sa to uzavrie v Istambule. Existujú rôzne tematické konzultácie globálneho eh, charakteru. Zároveň prebiehajú ehm, konzultácie na internete, tam eh, sa ich môže zúčastniť eh, ktokoľvek. Je to na internetovej stránke summitu. A taktiež existujú štyri osy konzultácií, ktoré sa snažia prepojiť tento proces s ostatnými globálnymi procesmi podobného druhu. Neviem, či to celkom zretelne vidíte. Na tejto priesvitke je to znázornené, teda prebiehajú e, tematické konzultácie a zároveň aj konzultácie na, na internete a tematické skupiny. Je to teda veľmi široký proces ktorého cieľom je inkluzívnosť, tak aby sa ho zúčastnili e, všetci aktéry. Nede tu teda len o účasť e, vládnych organizácií, ale aj o mimovládok, medzinárodných organizácií, príslušných e, spoločenstiev, ktoré žijú v diaspore, a taktiež akademickej obce, ako aj súkromného sektora. Doposiaľ akademický E, sektor a súkromný sektor sa až tak výrazne nezapojili. Skôr ostatní aktéry, teda ktoré sú tie štyri hlavné témy. Týka sa najmä toho, čo by sa malo zmeniť v humanitárnom systéme, teda ako zlepšiť efektívnosť, ako znížiť mieru rizika, ako lepšie pomáhať tým, ktorí žijú v konfliktoch, ktorí sú posunutí konfliktami a ako efektívne riadiť a zavádzať zmeny, ako teda zinovatívniť naše reakcie. E, niektoré priority už vyplynuli z pripomienkového konania, z konzultácií. Jedna vec rezonovala e, vo všetkých konzultáciách a síce, že by sa všetko úsilie malo sústredovať na ľudí, na tých najzraniteľnejších. A tiež sa hovorí o zvyšovaní váhy a právomoci žien ako jednej z najzraniteľnejších skupín, taktiež e, dodržiavanie základných humanitárnych zásad a medzinárodného rámca. Jedna z hlavných e, problematických oblastí v súčasnosti je prístup e, k postihnutému obyvateľstvu. Aj keď hovoríme o globálnych trendoch, ktoré ovplyvňujú budúcnosť humanitárnej pomoci. V skutočnosti až 80 financovania Ide ľuďom, ktorí sú posunutí konfliktami, a to v troch hlavných e, núzových oblastiach Sýria, Južný Sudán a Irak. Ďalej, s tým súvisí aj ochrana. Tieto regióny sa teda vnímajú ako prioritné. E, ďalej, čo sa týka lokalizácie humanitárnej pomoci, uznanie primárnej úlohy národných vlád, ako aj prispôsobenie systému e, národným a regionálnym požiadavkám. Ďalšia významná otázka sa týka posilnenia zmierňovania rizika a taktiež e, zvyšovanie miery prevencie a predchádzania. A tu je isté prepojenie s rámcom Sendai v rámci diskusí o rozvoji. Ďalšia významná e, téma sa týka spolupráce a budovania partnerstiev nielen s cieľom toho, aby mimovládky, súkromný sektor, akademická obec boli za jedným stolom a snažili sa priznať to, ako zareagovať inovatívne, ale tiež vytváranie eh, vhodných podmienok pre takýto inovatívny prístup. Snažila som sa trošku zosumarizovať diskusie eh, okolo týchto štyroch tém v jednotlivých konzultáciách. Hlavné prierezové témy sa týkali najmä významu prístupu založeného na obsahu e, a na skutočných potrebách. Tiež by sa to malo prispôsobiť jednotlivým kontextom ďalej. Um, agentúra, respektíve konkrétne kroky, ktoré sa budú vzťahovať na posunuté obyvateľstvo, ďalej e, lokalizácia konkrétnych reakcií, e, ďalej vhodne načasovaný, flexibilný a predvídateľný spôsob financovania Ďalej, e, e, vzhľadom na to, že e, napríklad vojny, vojna v Sýrii prebieha najmä v mestách a týka sa obyvateľstva v strednej triede príjmu, tam bude potrebné najmä spolupracovať s miestnymi partnermi. Tri hlavné požiadavky, ktoré prichádzajú z týchto jednotlivých regiónov, sa týkajú najmä ochrany a poskytnutia pocitu dôsojnosti obyvateľstvu, ďalej otázka inovatívnych riešení a a využívania miestneho Ehm, druhú reakcii, e, Možno sa trošku opakujem, ale toto sú tie hlavné plúdy reakcií, ktoré vyplynuli z konzultácií ďalej. Ehm, ochrana musí byť e, jadrom reakcií. Toto je e, naozaj veľmi jasne vyplývajúci fakt z týchto konzultácií. V súčasnosti diskutujeme veľa o otázkach prírodných katastrof, klimatických zmien, o urbanizácii, ktorá je veľmi rýchla. Toto je všetko veľmi dôležité, ale taktiež otázka toho, ako poskytnúť e, ochranu ľuďom, ktorí sú ovplyvnení násilím, ktorí sú obeťami násilia. Teda je dôležité posunúť sa od reakcie k prevencii a taktiež otázka integratívnych e, reakcií. Aj toto vyplýva z diskusí o rozvoji, klimatických zmenách a ako zahrnúť humanitárne kroky a vnímať to ako súčasť rozsiahlejšieho prístupu v snahe riešiť a hľadať príčiny týchto konfliktov, aby sa predchádzalo takýmto situáciám, ktoré si potom vyžadujú humanitárne formy zásahu. Vidíme rôzne závery a taktiež s tým súvisí otázka, kde sú obmedzenia takéto humanitárnej, humanitárnej pomoci či e, sa humanitárna pomoc týka iba rýchlej pomoci, alebo či to môže byť dlhodobejší proces s cieľom podpory rozvoja. Je tu istá obava, že humanitárna pomoc je akousi reakciou na e, nefungujúci rozvoj na nefungujúce politické rozhodnutia, ktoré boli nesprávne a preto je tu obava, že to vyzerá, ako by humanitárna pomoc bola e, skutočnou odpovedou, skutočným riešením. Nie, je to len e, reakcia na aktuálne dianie a potom je potrebné prijať vhodné a správne politické rozhodnutia. E, ďalej, tlaky, ktorých sme svedkami v mnohých štátoch ktoré sú čoraz kritickejšie k externej humanitárnej pomoci, e, napríklad čo sa týka pozície e, sírskeho štátu, ktorý sa snaží vyhnúť sa svojej zodpovednosti. E, ďalej otázka asertivity akýchsi rukojemnických štátov, to znamená, že samotné štáty sa stavajú do pozície rukojemníka v súvislosti s humanitárnou pomocou. regióny a rôzne islamské krajiny, ktoré nedodržiavajú zásady humanitárnej pomoci, predsa poskytujú istú formu pomoci na základe zásad solidarity, aj keď to nesplňuje všetky atribúty humanitárnej pomoci. Teda, čo spočívajú tie kľúčové výzvy? Chcela som spomenúť otázku samotného procesu. Ten sam o sebe je výzvou, pretože e, je to proces veľmi široký, zúčastňujú sa ho množstvo rôznych aktérov. Vyzerá to však ako proces s otvoreným koncom. Je to tiež e, trošku e, problémom preto, že agenda sa stanovuje v tematických skupinách. Ja netvrdím, že tá agenda nie je zostavená správne, ale práve tieto skupiny e, rozhodujú o tom, v ktorých oblastiach sa bude potom zasahovať. E, niektorí tvrdia, že tento proces nie je príliš transparentný. Už asi nemám e, príliš veľa času, teda vyjadrím sa k tomu, ako by Európska únia mohla prispieť pozitívne k tomuto procesu. Musíme sa zamyslieť nad tým, e, v čom vynikáme, v čom je náš prínos na úrovni EÚ a v čom sa odlišujeme od ostatných aktérov, čo sa týka nášho prínosu. A tu hovorím konkrétne o e, Európskom orgáne humanitárnej pomoci. ECHO e je to um, principiálny darca. Nejde, nejde tu len o najväčšieho darcu v oblasti humanitárnej pomoci, ale vníma sa aj ako orgán, ktorý presadzuje výmenu osvedčených postupov a cieľom jeho snaženia je najmä pôsobiť ako humanitárny eh, darca. Mm, teda v tomto práve spočíva veľká pridaná hodnota a na toto by sa mohlo nadviazať aj vo vyhlásení zo samitu. Toto by mohlo byť poňaté ako jeden z príkladov osvedčených postupov. DG Echo sa v posledných rokoch zmenilo, snaží sa prispôsobiť, aby bol schopné zareagovať lepšie, vychádzajú najmä z analýzy rizika, snažia sa a to je veľmi dôležité, zaujať je jedinečný ojedinelý postoj, ako najväčší darca humanitárnej pomoci, keďže e, sme v podstate regionálnou organizáciou, je to naša výnimočnosť. A v tom spočíva aj výnimočnosť, aká v tom kontexte e, vidíme čoraz viac zraniteľných krajín, vieme, aká je situácia v v severnom Iraku, vieme, aké sú problémy s islamským štátom, vidíme, že potrebujeme čoraz viac takýchto regionálnych organizácií, ktoré budú potom svoju činnosť s ostatnými. Európska únia a aj Európsky parlament sa e, usilovne snažia o to, aby financovanie bolo vhodne načasované, predvydateľné, e, snažia sa predchádzať nejakým medzerám o financovaní. DG Echo sa vždy snažilo vnímať posunuté obyvateľstvo ako e, najvýznamnejšie v tomto procese. Snažia sa aby neboli zneužívaní na politické účely. A ďalej, otázka spolupráce s partnermi. Rozhodne e, je predmetom skúmania DG ECHO. E, ďalej, Európska únia sa snaží vytvárať odolnosť, znižovať mieru rizika. Toto sa vníma ako kľúčový prvok humanitárnej stratégie EÚ. Tu vidíme naozaj jednešný vývoj v porovnaní s ostatnými darcami. Čo sa týka inovácií, už mnoho rokov ECHO presadzuje myšlienku dlhodobého programového plánovania Zrejme už môj čas pršal, Teda ešte sa vyjadrím k tomu, čo by mohol robiť konkrétne Európsky parlament. Myslím, že by ste mali požiadať Európsku komisiu, členské štáty a radu, aby presadzovali európsky konsenzus eh, ako model pre celosvetový konsenzus v oblasti humanitárnej pomoci. Jedna z najzásadnejších otázok sa týka toho, že zatiaľ ešte neboli dohodnuté základné princípy humanitárnej pomoci a to na globálnej úrovni. Toto by sa malo schváliť eh, v Istambule. DG ECHO a aj Európsky parlament e, toto úsilie môžu podporiť a môžu prevziať e, o mnoho e, väčšiu úlohu vo vedení tohto úsilia v príprave na summit. DG ECHO a niektoré členské štáty zaujali tichý prístup, iba počúvajú, čo sa deje. A to sa oceňuje v istých kruhoch, ale v príprave na summit bude potrebné konať aktívnejšie, bude potrebné prejaviť leadership. Taktiež by e, sa mohlo nájsť nejaké prepojenie s ostatnými procesmi e, s rámcom rozvoja po roku 2015 je taktiež e, snaha o zníženie miery rizika v rámci prípravy na tento summit. Keďže už nemám eh, veľa času, budem sa snažiť to nejako uzavrieť. Ochrana by mala byť eh, jadrom celého tohto úsilia a mala by byť o mnoho eh, výraznejšie vnímaná. Toto tvrdia mimovládky a vyplýva to napokon aj z konzultácií. Ďalej myšlienka podpory vytvorenia osobitej rady pre humanitárne um, otázky je tiež zaujímavá. Sme čoraz viac svetkami tendencie zamieňať si humanitárnu pomoc s inými aspektami eh, zahraničnej politiky EU. Ešte úplne na záver. Európska únia sa vníma ako model regionálnej integrácie. Uh, a Európska únia je tým jedinou organizáciou na svete, ktorá má schopnosť a nástroje poskytnúť integrovanú reakciu a snahe riešiť skutočné príčiny konfliktov a kríz. A v tomto smere zabezpečenie prepojenie s otázkami rozvoja by sa tiež mohla pozornosť venovať aj znižovaním rizika ale nesmieme si zamieňať eh, humanitárne formy pomoci s inými aspektami zahraničnej politiky. Je mi veľmi ľúto, že som hovorila dosť rýchlo. Vedela som, že mám len 10 minút. Preto som sa snažila to nejako zhustiť. Eh, Rešnička Salackova ospravne tlmočníkom. Hovorili ste viac ako 20 minút. Um. Teraz eh, dostanú priestor rečníci, aby som vedela, koľko sa chcú prihlásiť, ale keď ide o humanitárnu pomoc komisie, aj vo vašej štúdii sa používa veľa slov, ale čo sa konkrétne robí napríklad na Haiti, e, prečo je tu ten summit, pretože chcete zapojiť e, viacerých alebo iba niekoľko darcovských krajín. Naozaj e, chceme vedieť, e, čo je hlavná politická otázka a potom môžeme hovoriť o problémoch a ich riešení, pretože keď hovoríte, že treba viac ľudí a všetkých treba rešpektovať, je tam veľa slov, ale neviem presne, akým smerom sa to uberá, čo je za tým. Ja som si istá, že eh, Erik, náš stály spravodajca, nás, eh, nám pomôže. Ďakujem pekne, Kristýna, a ďakujem aj za vašu eh, prácu, aj za to, že ste tak pekne porozprávali po anglicky, lebo ak by to bolo po baskicky, tak by sme tomu asi neporozumeli. Ja viem, že to je veľa práce, keď človek pripravuje takýto dokument. Nakoniec to možno má iba pár strán, ale aby sa človek dopracoval k tomu konečnému dokumentu, tak najprv treba vykonať veľa roboty. A teší nás, e, aspoň myslím, že to aj ty tak vnímaš, že nejde o to, čo dostaneš aké peniaze za tú prácu, ale že budeš e, istým spôsobom ovplyvňovať to, ako sa Európsky parlament pred tým summitom v Istambule z budúceho roka rozhodne. My sa budeme snažiť ovplyvniť komisiu, a e, chceme, aby sme obhajovali pozície Európskej únie spoločne. Takže to je to hlavné za to súčinenie si, ktoré aj ty vnímaš. A Linda už hovorila o tom, čo chceme dosiahnuť e, v tejto veci. Prečo tento humanitárny summit existuje? Existuje z mnohých dôvodov, ale najmä preto, lebo v mnohých oblastiach treba na novo nastaviť e, veci po tom, čo proste prešiel tak e, dlhý čas, e, napríklad Spojené národy sa e, tejto téme naposledy takto systematicky venovali v roku 1991, Odtedy sa veľa vecí zmenilo z hľadiska aj prírodného, ale aj z hľadiska vecí, ktoré, sa, ktoré meníme my ako ľudia. A teda nachádzame sa v situácii, kedy máme na svete viac kríz, ktoré spôsobuje človek, eh, než tomu bolo kedykoľvek v minulosti. Ovplyvňuje to oveľa viac eh, ľudí, než tomu bolo kedykoľvek v minulosti a treba na to reagovať. A zároveň eh, čelíme aj krízam, ktoré vyplývajú z klimatických zmen napríklad. A máme aj nových aktérov v rámci medzinárodné scény, či už to tie ro, e, nové rozvíjajúce sa krajiny alebo iné krajiny, ktoré začínajú zohrávať e, relevantnú úlohu pri humanitárnej e, pomoci, humanitárnych problémoch. Pretože občianská spoločnosť sa viac rozvíja a rozvinula odvtedy. Máme tu sieť ne, alebo to teda mimovládnych organizácií, Máme tu e, záujem o témy, ako je zdravie, ako je vzdelávanie a tak ďalej. A naozaj, e, ak mám zareagovať priamo na otázku Lindy, tak rovnako ako OSN v roku 2000 schválila alebo schválili tie e, mileniové ciele, aby sa reagovalo na konkrétne následky v oblasti vzdelania, e, chudoby, zdravotníctva, e, mortality alebo umrtnosti teda e, detí, sa e, pokiaľ o situáciu žien a tak ďalej, tak aj dnes spoločnosť potrebuje vykonať e, istú revíziu našej všeobecnej e, politiky a politiky reakcie na humanitárne krízy. To je vlastne zmysel toho samitu, ktorý OSN zvolala na budúci rok do Istanbulu. A v rámci procesu smerom k tomuto samitu, alebo pred týmto samitom, Treba zohľadniť úlohu Európskej únie, nielen e, to, čo sa e, zmenilo e, na svetovej scéne, ale aj tie priority, ktoré my ako aktéry humanitárnej pomoci, my teda máme dávať dopredu alebo zdôrazňovať ich alebo snažiť sa dosiahnuť nejaké konsenzy k týmto prioritám na samite budúci rok. Pokiaľ ide o zmeny, v rámci toho scenáru sa to spomínali viaceré e, veci, teda menili sa aktéry, menia sa e, pôvody, príčiny kríz, máme tu deficity, pokiaľ ide o financovanie, Čiže to je situácia, ktorá je veľmi odlišná naozaj e, vo svete. Pokiaľ ide o úlohu Európskej únie vo svete, o tom môžeme hovoriť neskôr. Teraz hovoríme o prioritách. Prvá priorita častokrát je, aký je základný cieľ a zmysel humanitárnej pomoci. Je to e, naplňať potreby jednotlivých ľudí, ktorí trpia v rámci e, krízy, ktorá je možno prírodného pôvodu alebo e, pretože e, je to kríza, ktorá vyplýva z nejakého politického konfliktu prípadne. Takže to znamená z hľadiska humanitárneho, bez toho, aby sme sa pýtali, či je alebo nie je nejaká politická stratégia za túto humanitárnou pomocou. To sa od nás vyžaduje. Ale zároveň treba mať na pamäti, že Mm, bez e, princípov humanitárnej pomoci, čo sú nezávislosť, neutralita a tak ďalej, e, tieto musia byť dodržané v rámci našej reakcie. Chceme zachraňovať e, životy, teda nie my priamo, ale tí aktéry, ktorí sa venujú humanitárnej pomoci. Ja možno osobne to celkom nie som, ale, <laughs> ale hovorím o tých ľuďoch, ktorí sú tam e, v praxi, v teréne, venujú sa tejto téme. E, oni sa snažia e, priamo zachraňovať životy alebo poskytovať nejaké základné prostriedky, ako prežiť alebo poskytnúť e, vzdelanie deťom, ktoré sú ovplyvnené zasiahnuté takýmito humanitárnymi krízami alebo poskytnúť zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Čiže to má byť na prvom mieste, až na druhom mieste majú prichádzať e, nejaké otázky užitočnosti z hľadiska nejakej politickej stratégie. E, to je ten princíp in but out. Čiže treba, aby sme, sa, e, mm, aby sme tvorili súčasť e, reakcií na tú krízu, ale aby sme neboli súčasťou, priamo súčasťou nejakej reakcie hľadiska politického na riešenie týchto kríz. A toto je niekedy náročné obhajovať v rámci Európskej únie, pretože máme tu e, riziko toho, že budeme nejakým spôsobom inkorporovaní do všeobecnej stratégie Európskej únie a jej prítomnosti e, vo svete, že sa nejakým spôsobom dostaneme vlastne pod e, tento scenár, ale naša hlavná priorita je priamo reagovať na tie potreby, ktoré sú a nejakým spôsobom to prepojiť prípadne e, na nejakú kvalitnejšiu politiku rozvoja, pretože v súčasnosti tie krízy sa predlžujú, trvajú dlho, a vyžadujú si reakciu, ktorá nie je iba okamžitá z hľadiska humanitárnej pomoci. Potom perspektíva e, prevencie e, skôr ako reagovania. V mnohých e, krízach, keby sme boli schopní poskytnúť tú pomoc, pomôcť krajinám, pokiaľ ide o hospodárske riadenie, politické riadenie, teda to sú politiky, ktoré nie sú humanitárne, tak mohli by sme zabrániť politickým konfliktom, ale Zároveň sa jasne ukázalo, ukázalo aj v Sendaji na tom samite pre e, prechádzanie e, rizikám, že proste najlepšia reakcia e, na tieto krízy je ešte vopred e, vzdelávanie e, ľudí, aby mali tie zručnosti, aby mali schopnosti, aby aj miestne samozprávy, občianská spoločnosť, samozpráva a tak ďalej, aby títo mali schopnosť konať na mieste. A potom tretia priorita je venovať sa tým najviac zraniteľným sektorom. V humanitárnych krízach sú to ženy, deti, ľudia so zdravotným postihnutím. To sú tí, alebo prípadne teda seniory, to sú tí, ktorí e, najviac potrebujú nejaké špecifické plány e, reagovania pre takéto zraniteľné sektory obyvateľstva. takisto máme potrebu vytvoriť isté prepojenie medzi humanitárnou, tou okamžitou bezprostrednou reakciou a prepojením e, na rozvoj, pokiaľ ide o dlhodobo trvajúce krízy. Potom mechanizmy financovania. My vidíme v poslednom čase, e, že stalo sa nám napríklad v prípade programu OSN pre potraviny, že bolo Mm, bolo potrebné prestať poskytovať potraviny napríklad v prípade Sýrie, preto lebo neboli v dispozícii dostatočné finančné prostriedky na to, aby e, to poskytované mohlo byť. Čiže treba hľadať nové spôsoby financovania. Snažíme sa, alebo treba snažiť sa zaangažovať ešte ďalších aktérov do, tohto, e, do tejto reakcie humanitárneho charakteru. A takisto hovorím e, tu aj o priestore pre občianskú spoločnosť, Treba, aby aj vlády sa tomu venovali a Kristina spomínala jednu zaujímavú vec a to je ochrana humanitárnych aktérov samotných. Počet e, ľudí, humanitárnych aktérov, ktorí zomreli, ktorí prišli o život e, v posledných rokoch v rámci rôznych konfliktov. E, to sú čísla, ktoré neustále narastajú. Jednotlivé vlády alebo medzinárodné organizácie musia toto, túto tému brať naozaj vážne. Potom tretí bod úloha Európskej únie. Úloha Európskej únie pred e, summitom, pred humanitárnym summitom a takisto aj úloha Európskej únie po tom humanitárnom samite. Pred humanitárnym summitom e, vieme, že komisia pripraví oznámenie v najbližšom septembri teraz. Budeme už vedieť, aké budú približne línie komisie, je to v zásade v súlade s tým, čo si aj ty ako prácu vykonala, častokrát e, sme o tom hovorili aj tu na výbore v podobnom duchu. Rada, hoci teda sami, to je dôležité povedať, bude nie medzivládnym e, summitom, čiže nebude to ako tie ostatné summity, na ktoré chodíme, alebo na ktoré tento rok e, ideme, kde vlády priamo sú e, stranami daného samitu alebo aktérmi daného samitu. Takže treba posilniť úlohu Európskeho parlamentu alebo teda Európskej únie tým, že e, e, sa dopracujeme k jasnému stanovisku e, rady, pretože rada zastupuje výkonnú moc v jednotlivých členských štátoch. Vieme, že Luxembursko má veľký záujem na tomto samite, vieme, že Holandsko ktoré bude ďalším predsedníctvom a rátame s tým, že bude e, nejaké uznesenie rady k tomu, myslím, že niekedy v oktobri by to malo byť, kde by sa mala posunúť júla Európskej únie a do toho začleniť aj jednotlivé členské štáty, aj keď teda oni nebudú e, striktne vzaté aktérmi tohto humanitárneho samitu. A ako dobre viete, parlamente, Európsky parlament tiež pripraví iniciatívnu správu. Ja osobne tiež e, tam budem teda spravodajca k tejto téme a vďaka ďalším e, kolegom už mám pripravený prvý draft, ktorý predstavíme na výbore pre rozvoj začiatkom oktobra. A chcel by som zdôrazniť, že ešte tu máme príležitosť a to možno bude zaujímať Davora, e, mať istý dopad e, alebo ovplyvniť veci aj v New Yorku, aj v Paríži, tak aby humanitárna kríza, a teda téma humanitárnej krízy mali istý priestor v programe týchto dvoch samitov, hoci tam to momentálne zatiaľ nie je tak jasne e, pomenované. A E, máme nejakú úlohu, ktorú má teda Európska únia zohrať úlohu v Istambule, to síce poskytnúť skúsenosti, osvedčené postupy a ten európsky konsenzus, pokiaľ je humanitárnu e, pomoc ako istý prvok, ktorý by potom bol k dispozícii aj iným aktorom, ktorí na, túto, na tento humanitárny summit e, prídu a pokiaľ bude možné, budú sa snažiť dosiahnuť globálny konsenzus, pokiaľ ide o reagovanie na potreby humanitárnych kríz. A potom posledná vec, E, máme tu ešte predtým Istanbulom povinnosť e, o tom diskutovať aj tu na výbore, či e, budeme to nariadenie humanitárnej pomoci nejakým spôsobom prerábať, novelizovať v súvislosti s tými záväzkami a dohodami, ktoré sa prípadne potom dohodnú v Istambule. Čiže treba si na to pripraviť nejaký horizont na ďalších 10-15 rokov v EÚ, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Budem sa pravdepodobne snažiť presvedčiť zvyšok eh, komisie a takisto aj eh, plénu parlamentu, aby sme si eh, pripravili vytvorenie globálneho fondu s dobrovoľnými alebo aj povinnými príspevkami, tak aby tie povinné išli na financovanie tých kríz, ktoré sú na úrovni 3 a tých eh, kríz, ako napríklad eh, príkladní, eh, príklad bol dobrý s tou ebolou v Afrike. A mali by sme mať špeciálnu položku v rozpočte pre humanitárnu pomoc. Budeme sa snažiť aj v rámci tých viacročných finančných výhľadov v EÚ sa teda snažiť dať tam niečo v tomto zmysle. A dnes sa už prijalo, prijalo jedno rozhodnutie k tomu, to budeme pracovať spoločne na tom, aby sme aj tému vzdelávania e, nejakým spôsobom dali e, alebo prepojili s témou humanitárnej pomoci, aby sme si teda vždy pamätali na to, že, že deti sú zraniteľná časť obyvateľstva, ktorá navyše e, ovplyvňuje celú situáciu v krajine, pretože teda ide o vzdelávanie mladých ľudí v prvom rade. Prepačte, že hovorím tak dlho, ja som podpredseda skupiny socialistov a viem, že aké <laughs> to ťažké dáva ľuďom rečnícky čas, niekedy dostane človek minútu alebo minútu a pol. Ja som teda hovoril o dosť e, dlhšie. E, niekedy túto príležitosť nedávam ani iným poslancom, ale tak ja som to mohol e, využiť. Ďakujem. Takže budem potom žiadať asi dosť veľa času pre e, socialistických rečníkov. Dnes máme mnoho bodov na programe, ešte tri s hostujúcimi rečníkmi. Prvýkrát hovoríme o tejto téme, ešte budeme na to príležitosť, takže sa obmedzte na dve minúty, ak to bude možné. O štvrtej musíme skončiť, potom máme e, napríklad západnú Afriku, každý bod bude trvať hodinu a o 6 to musíme zabaliť. Dobre, takže ja už e, nebudem hovoriť veľmi dlho. Jeden bod minúta. A aký majú život e, utečenci, ktorí žijú v táboroch? stávajú sa z týchto táborov ako si, akési malé mesta a nie je tu skutočne e, vidina toho, ako by mohol život vyzerať po e, živote v táboroch, e, aj v prípade napríklad Somalčanov, ktorí žijú v kenských táboroch. Venujete sa tejto otázke? Je tu nejaký inovatívny prístup, ako by sa dal život v týchto táboroch zlepšiť a pripraviť ľudí na návrat do e, normálneho života v úvodzovkách? Ďakujem za stručnosť, Pavol. Ďakujem pekne, Linda, ďakujem za správu aj prezentáciu, veľmi zaujímavé. Musíme sa pripraviť na summit na jednej priesvitke bola zaujímavá veta, na ktorú sa chcem opýtať. Vy hovoríte, že podporíte vytvorenie eh, niečoho špecifického pre humanitárnu pomoc, aby sa tu eh, nezamiešavali eh, tieto otázky s otázkou zahraničnej politiky. Čo presne máte na mysli touto vetou? Dá sa to rozdeliť, čo by sa tým malo dosiahnuť? Rozvojová pomoc a humanitárna pomoc idú totiž to ruka v ruke podľa mňa. Ďakujem. Ja mám tiež otázku, veľmi podobnú. Na konci ste veľmi stručne povedali, že by sme si nemali zamieňať eh, zahraničnú politiku s humanitárnou eh, politikov. Ja neviem prečo. E, ja chcem, aby sme hovorili konkrétne, e, kde sme, aký je problém. E, Erik, ešte dostaneš slovo, lebo som to nepochopila úplne, ale možno, že to môže vysvetliť aj naša rečnička. Chce sa niekto za komisiu vyjadriť? Zdá sa, že nie pani Koša Pearson, ale stručne. Nemáme nič vopred pripravené. Chcem sa poďakovať za prezentáciu, správu. Chcem iba zopakovať, že chceme mať oznámenie v septembri, stratégia, strategický pohľad na summit. My sa zameriame na partnerstva, pretože iba kolektívne sa vysporiadame s veľkými výzvami a taktiež konkrétne odporúčanie vypracujeme, aby pomoc bola účinnejšia, takže dúfame, že tam nájdete niekoľko odpovedí na vaše otázky, čo konkrétne sa dá spraviť a budeme e, spolupracovať aj s niektorými poslancami, poslankyňami aj v budúcnosti, tak ako doteraz. Ďakujem. E, ľudia v utečenických tábono, na táboroch. Skôr ide o tých, ktorí nie sú v utečenických táboroch. Dlhé roky je taká, že väčšinou e, utečenci žijú mimo, mimo táborov v nejakých mestách, takže e, im potrebám, ich potrebám sa treba snažiť e, vyhovieť. Tábory, o nich rozhodujú národné vlády, aj rozhodujú o tom, či tieto tábory utečenci opustiť môžu alebo nie. Takže treba poznať potreby tých utečencov, ktorí žijú mimo táborov alebo tranzitujú cez ne. To je palčivejšia otázka. A ešte otázka, prečo som za samostatný útvar na rade. A teda aj súvisiaca otázka, prečo by sa nemala miešať zahraničnú zahraničná politika s humanitárnou pomocou. Ja sa venujem medzinárodným vzťahom a ja sama e, som potrebovala dlhšie na pochopenie toho, ako to súvisí. E, v, pri konfliktoch e, humanitárna akcia je principiálna akcia na rozdiel od rozvojovej. Spravodajca je viac než e, expert veľmi dobre vysvetlil kontext jednotlivých aktérov. Humanitárna pomoc sa poskytuje, keď je potrebná, keď vlády nechcú alebo nemôžu takúto pomoc e, poskytnúť na rozdiel od rozvojovej. Rozvoj ide, je možný iba pri súčinnosti vlád Čiže ide o akt solidarity a nezaujatosti, ale aj neutralita a nezávislosť sú ďalšie dve zásady, ktoré sú potrebné pri humanitárnej pomoci. Pri konfliktoch eh, potrebujete takto, takéto zásady uplatňovať pri humanitárnej pomoci, aby ste zareagovali na potreby ľudí. Nemôžu tam zohrávať e, úlohu nejaké politické argumenty, ale pri napríklad e, chronických e, krízach, prírodných katastrofách, možno, že to je iné, ale pri zahraničnej politike ide skôr o to, ako sa vyjadrujete na medzinárodnej scéne na základe princípov, cieľov, hodnot. Jednoducho sa to nemôže miešať. Čiže zásada nezaujatosti musí prevládať pri humanitárnej pomoci. Neviem, či je dobré, keď hovorím o nejakom samostatnom grémiu na rade. Možno, že by to bola skôr akási reakcia na zlyhanie. Eh, možno, že by to teda nebol dobrý signál vytvorenie takéhoto samostatného grémia. To by znamenalo, že sme zlyhali a preto musíme poskytnúť humanitárnu pomoc. Aj e, vysoká predstaviteľka sa nedávno vyjadrila napríklad o situácii v Sýrii. Tam ide o akýsi mix zahraničnej politiky a humanitárnej pomoci a možno, že to trošku je na škodu e, tých, ktorí pracujú v teréne, e, humanitárnych pracovníkov, ktorí sa snažia pomôcť ľuďom v Sýrii a áno, potom je to myšlienka konferencie pre všetkých aktérov, ale nebude tam nejaký záväzok zúčastňujúcich sa krajín. E, kto poskytne peniaze? los acuerdos. No, nie sú to vlády, ktoré tam budú príjmať tie rozhodnutia alebo záväzky, takže kvôli tomu nejaké závery, rady mať k dispozícii, by bolo dobré, aby tam boli uvedené pozície alebo rokovacie pozície Európskej únie, pretože to potom priamo inkorporuje vlády. Október. Dobre, Takže Erik príde so správou v oktobri a ešte sa určite bude o tejto téme hovoriť pred tým dôležitom samite. Ďakujem teda, že ste medzi nás prišli. Máme teraz jasnejšie eh, v tých dôležitých témach. Teraz ideme na bod 13. Budeme musieť naozaj pracovať intenzívne dnes po obede. Bod 13 sa týka rodovej otázky a rozvoja. Neviem, kde sú naši rečníci. A tuším, že sa už blížia. Poskytnem im na to chvíľku času. Okay, we have the speakers on, on... Už tu máme rečníkov. Dnes o tom hovoríme, pretože je tu akčný plán pre rodovú rovnosť komisie. Pracuje sa na novom, na nadchádzajúcich 5 rokov. Hovorili sme o tom aj na tomto výbore rodová otázka pre mňa je veľmi dôležitá, ak naozaj chceme všetkých e, zapojiť a určite nemôžeme zabudnúť na polovicu obyvateľstva aj v kontexte SDG. Došlo k výraznému pokroku, ale nerovnému a komisia už stručne e, e, slúbila stručne vyhodnotiť predchádzajúce obdobie. Máme tu expertov, ktorí budú o tomto s nami hovoriť. Dagmar Šumaka z, z UN Women bude hovoriť o celosvetovom kontexte a príprave e, konferencie v Addis Abebe a pravdepodobne SDG v New Yorku a potom Frederika Petrucci hodnotenie komisiou posledného programu a potom Jean-Louis Ville. No, ešte tu nie je, ale príde. Bude hovoriť o nadchádzajúcom programe, čiže poučenie a výhľad. A v neposlednom rade Cecil Vernon z Concord nemecký Novácká nadácia pre celosvetové obyvateľstvo, čiže pôjde o pohľad mimo vládok, čo si môžeme slubovať od tohto akčného plánu. Koordinátori sa ráno dohodli, že budeme chcieť počuť aj komisiu kvôli harmonogramu. Oni prídu s návrhom v septembri alebo v októbri a potom sa majú prijať závery rady už októbri, čiže času je veľmi málo. Neviem, či akčný plán by e, mal byť riadným dokumentom, mal by byť aj čas na preskúmanie parlamentom. Dúfam, že sa to zmení v budúcnosti. Takže budeme mať e, asi diskusiu a uznesenie v pléne, čiže nie správa z vlastnej iniciatívy. Na to čas nebude. Takže my určite ako výbor zareagujeme, berieme to vážne. Takže teraz Dagmar Šumaka povie, čo sa deje na celosvetovej úrovni a potom sa bude hovoriť o európskej. Zhruba 5 minút máte, Dagmar. Ďakujem pekne, som rada, že som tu. Je tu vynikajúca príležitosť kvôli tomu, čo sa deje na celosvetovej úrovni, ale aj na európskej, ale o tom budú kolegovia hovoriť neskôr. My tu máme istý Elán konferencia v Addis ABB. Ak by to zlyhalo, tak by e, sa ťažko zrealizovali e, ciele agendy SDG, takže konferencia naozaj musí byť úspechom v Addis ABB. Máme tu už návrh e, v oblasti rodovej rovnosti. Sme dosť spokojní aj otázky financovania. Potom SDG rámec v oktobri. Sme spokojní s tým cieľom, ktorý bol stanovený a taktiež racionalizácia ostatných cieľov, to je rovnako dôležité naozaj potrebujeme špecifické ciele a ukazovatele vlasti rodovej rovnosti, ale aj v iných a tomu sa kolegovia intenzívne venujú. Potom je aj COP21. A ako sa tu povedalo už včera, je veľmi dôležité, aby aj to e, bol úspech, pretože ak by to zlyhalo, bol by to neúspech, čo sa týka realizácie agendy pre udržateľný rozvoj a taktiež revízia v oblasti mieru a bezpečnosti. To bude predložené v oktobri Bezpečnostnou radou OSN. Tu sa taktiež napreduje. EÚ výrazne prispela členské krajiny konkrétne a my naozaj chceme, aby tu boli jasné záväzky krajín EÚ do konca oktobra. A ide o to, aby sme na konci roka naozaj mali niečo konkrétne v oblasti rodovej rovnosti. Zatiaľ ten pokrok nebol až tak výrazný, možno e, viac v legislatívnej oblasti, ale nie konkrétne v životoch e, žien a zatiaľ v žiadnej krajine nie je e, rodová rovnosť realitou. 27. septembra sme mali Eh, Commitment Summit UN Women a viaceré členské krajiny OSN sa mali jasne zaviazať k odstraňovaniu eh, pretrvávajúcich rozdielov, ale treba naozaj ešte niečo spraviť na eh, odstránenie tých rozdielov, ktoré pretrvávajú. Je to výzva Eh, pre teda nielen členské krajiny EÚ, ale aj eh, krajín OSN. Je to jedinečná príležitosť, vďaka ktorej otázka rodovej rovnosti sa môže posunúť vpred. Už ste možno o tom počuli, ale mm, predsa len sú tu ešte isté prekážky, aj ohľadne rámca na obdobie po roku 2015. Mm, aj včera e, v parlamente sa zdôraznilo, že EÚ sa musí jasne e, zaviazať k cieľu e, poskytnúť 0,7 národného dôchodku pre rozvojovú pomoc a my na to musíme dohliadať. Tak v prípravnej fáze, ako aj pri samotnej realizácii po roku 2015 eh, skladanie účtov a prostriedky na realizáciu UN Women tu asi bude zohrávať dôležitú úlohu pri monitorovaní realizácie 5. cieľa SDG. To eh, na zahranie prípravu ukazovateľov kontexte EÚ aj OSN, ale aj výročná, výročný prehľad e, konkrétnej súčasnej situácie. To je veľmi dôležité. A dúfame, že prispieje aj parlament. Teraz by som možno hovorili, hovorila o otázke financovania pri zohľadnení rodovej rovnosti. Už sme hovorili o Addis Abebe, ale my by sme naozaj chceli jasný záväzok takému tomu financovaniu. Z revízie vyplynulo, že prostriedky poskytnuté doteraz e, nestačia na dosiahnutie toho, čo sme si stanovili v rámci platformy Treba sa opäť zaviazať k takémuto financovaniu. Je tu 73 krajín, hlavne ministerstva e, financí týchto krajín sa to snažia presadiť. Pred pár týždňami sme e, uskutočnili workshop aj tu v Bruseli, e, aby ministri financí zohľadňovali otázku rodovej rovnosti aj pri financovaní to nás čaká aj v nadchádzajúcich mesiacoch. Komisárka Georgieva a Jourova, myslím, e, idú správnym e, smerom. Ja viem, že môj čas už vypršal, ale ešte jedna vec k rodovému akčnému plánu. Máme historickú príležitosť, pretože je tu ten e, nový medzinárodný rámec a podľa nás by bolo dobre mať aj konkrétny cieľ a vyčlenené konkrétne prostriedky. A dôležité podľa nás, vzhľadom na to, že hovoríme o univerzálnom cieli, teda dôležité, aby aj táto stratégia si osvojila to, čo je v SDG. Pozrieť sa na situáciu v Európe, ale vidieť to aj vo svetle vonkajšej činnosti. Včera sa o tom, myslím, o tom hovorili, hovorilo. Univerzálnosť je skutočnou príležitosťou. Násilie páchané na ženách, e, rodové stereotypy a tak ďalej. To je problém e, v Európe, ale aj v rozvojových krajinách, preto sa na to treba pozerať spoločne. Ďakujem pekne, Dagmar, za takýto jasný opis toho, čo sa deje na e, celosvetovej scéne. Slovo teraz dostane Frederike Petruči z Európskej komisie pôjde o vyhodnotenie posledného akčného rodového plánu. So, um, the evaluation unit... Ďakujem pekne. Naše oddelenie uh, na úrovni DEVCO nedávno uzavrelo tematické hodnodenie uh, otázky rodovej rovnosti a posilňovanie právomoci žien v partnerských krajinách. E, pre programové obdobie 2007 až 2013. Teda poskytnem vám krátky prehľad e, hlavných poznatkov z tejto štúdie a taktiež odporúčaní z tohto hodnotenia. Vo všeobecnosti e, toto hodnotenie konštatuje, že niektoré významné výsledky sa podarilo dosiahnuť, ale nie sú dostatočne zdokumentované s malými výnimkami Európske delegácie nepríjmajú integrovaný trojkrokový e, prístup, ktorý e, zohľadňuje rodový mainstreaming, taktiež politika zohľadom na rodovú príslušnosť a taktiež politický dialog. Toto bolo predmetom predchádzajúceho GAP. Teda hlavné závery spočívajú v piatich hlavných faktoroch, e, ktoré sme nazvali piatimi cečkami v angličtine, teda uh, um, záväzok, hotovosť, priama zodpovednosť, pochopenie kontextu a koordinácia. E, čo sa týka inštitucionálneho záväzku, e, celé nastavenie, ktoré by umožnilo komisii a ESVČ poskytnúť a dosiahnuť e, konkrétne výsledky v rodovej oblasti rodovej rovnosti ne, sa nepodarilo vytvoriť. Nebol dostatok jasnej komunikácie medzi um, hlavným vedením a delegáciami a preto sme získali jasný prehľad o, o tom, aký je politický prístup v podpore rodovej rovnosti eh, v rámci podpory rozvojovej spolupráce. A čo sa týka schopnosti, kapacít, finančné záväzky, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou a zvyšovanie právomoci žien v období ktoré sme monitorovali, sa e, rozšírilo, zväčšilo, ale samotná kapacita e, sa e, nezväčšila. Teda manažment skonštatoval, že pracovníci by mali byť schopní venovať sa týmto otázkam najmä s podporou konkrétnych osôb, ktoré majú na starosti rodové otázky. Po väčšine sú to mladší kolegovia, nemajú dostatočnú autoritu viesť e, toto politické úsilie na úrovni delegácií. Na druhej strane však e, pracovníci nevnímali otázky rodovej rovnosti ako zielenú zodpovednosť a výsledky boli dosahované skôr na úrovni jednotlivcov, nie celej organizácie. Čo sa týka hot- hotovosti, teda finančnej pomoci na rodovú rovnosť, finančný príspevok a konkrétne záväzky v období, ktoré sme monitorovali, sa zvýšilo zo 106 miliónov v roku 2007 na 311 miliónov v roku 2012. Avšak toto sa podarilo zadefinovať e, iba v kontexte konkrétnych krokov e, v oblasti rodovej rovnosti. V oblasti mainstreamingu však experti nemali k dispozícii konkrétne sumy vzhľadom na e, nedostatočné plnenie rodových markerov. Je to nástroj, ktorý bol schválený v rámci pôsobenia OECD. Sú tu však aj otázky spojené s kvalitou eh, týchto príspevokov eh, s cieľom zvyšovať rodovorovnosť, keďže sa to eh, využíva na informovanie o stratégiách a programovaní a preto tieto ukazovatele nie sú dostatočne zapojené do celého rámca projektov a výsledkov, čo sa týka um, úrovne jednotlivých, jednotlivých štátov. Nie je to súčasťou E, celých monitorovacích správ, ani to nie je súčasťou e, ukazovateľov a preto chýba tento faktor z projektových monitorovacích systémov aj na strategickej úrovni. Čo sa týka GAP, tieto výsledky nie sú dostačujúce z pohľadu čísel a neexistujú žiadne pokuty ani sankcie pre delegácie, ktoré neposkytujú informácie k radovým otázkam. Teda toto sme vnímali ako dosť veľký problém, čo sa týka priamej zodpovednosti, ako aj to, že to nie je zapojené do eh, manažmentovej správy o externej činnosti, eh, čo je hlavná správa o činnosti delegácie z oči voči eh, hlavnému stredisku riadenia čo sa týka kontextu a využívania politickej analýzy, e, o tomto nie je dostatočné povedomie v kontexte politických cieľov, dialógu a projektov. Teda s istými výnimkami boli totiž aj pozitívne poznatky, napríklad z Maroka, z Afganistanu, ale iba s týmito niekoľkými výnimkami delegácie po väčšine nemajú jasné e, pochopenie, aké príležitosti sa im tu núkajú v oblasti rodovej rovnosti aby to zapracovali do konkrétnej stratégie pre konkrétnu krajinu a tiež v stratégii spolupráce s partnerskými vládami, občanskou spoločnosťou, medzinárodnými organizáciami a ostatnými partnermi v oblasti rozvoja. Toto sú teda hlavné závery. Čo sa týka odporúčaní, aj toto e, spomenieme len veľmi stručne. Komisia a SVČ by mali sa snažiť naplniť program GAP, tak ako to požaduje rada, mali by sa efektívnejšie e, snažiť naviazať kontakt v tomto smere s členskými štátmi, pretože koordinácia s členskými štátmi je v tomto smere kľúčová. Kolega však ešte sa k tomu vyjadri podrobnejšie o malú chvíľu. Komisia a ESVČ keďže tieto odporúčania sa e, posúvajú aj komisie a SVČ, by mali e, objasniť e, otázky leadershipu a manažmentu na príslušnej úrovni, tak aby bola zaistená dostatočná rodová rovnosť. A tiež by mali predniesť konkrétne záväzky tieto veci a, a to v doplnení s úsilím členských štátov. Komisia a SVČ by mali taktiež objasniť o nastavenie toho, kto je priamo zodpovedný pre za zabezpečenie rodovej rovnosti a ďalej malo by dôjsť k integrácii, zapojeniu takéto správy o priamej zodpovednosti do hlavných e, nástrojov e, v poskytovaní správočinnosti činnosti danej delegácie. No a taktiež, čo sa týka monitorovacieho systému, a skupiny na podporu kvalitu. Toto by sa malo posilniť. Všetky tieto správy by sa mali navzájom doplňať a mali by sa navzájom posilňovať vo svojich dopadoch. Delegácie a veľvyslanectva členských štátov by mali investovať do kvalitných rodových analýz, pretože tieto analýzy sú základom stratégie rodovej rovnosti a bez dostatočnej analýzy nemáme konkrétny prehľad o ukazovateľoch. Ukazovatele sú totiž kľúčové pre monitorovanie priamej zodpovednosti a taktiež dobrého rodového pokrytia. Ďalšou významnou myslím, že to by mohlo stačiť. Tie hlavné veci som pokryla. Uh, already mentioned. So these are the messages. Thank you. Yeah, sorry, but it was just because we allocated, we, we were three minutes. Uh, yeah, yeah, three, three minutes over. Yeah. Well, we as, as Enrique Guerrero pointed ako povedal Enrique, my poslanci máme spravidla dve minúty, keď hovoríme v pléne. My sme teda zvyknutí na to, že hovoríme veľmi stručne o tom, čo chceme povedať. Máme tu Jean Filipa z Európskej komisie. My sa chceme dozvedieť konkrétne, aký je časový plán komisie, čo presne získame, kedy, aká je právna povaha týchto dokumentov a keďže to bude pracovný dokument komisie a potom budú nasledovať e, rýchlo za veri rady. E, nevieme, či Európsky parlament bude mať dostatok času preskúmať e, vaše dokumenty, pretože čas bude naozaj veľmi krátky. A ďalej, po druhé, to, čo ste nám práve povedali, je veľmi užitočné a sme radi, že poukazujete aj na problémové oblasti. My však vidíme, že je tu akčný plán oblasti rodovej rovnosti a v skutočnosti eh, v mnohých delegáciách vidíme, že sa ehm, na to určí mladý pracovník, ktorý má na starosti rodové otázky, ale vedenie na to nebude veľký ohľad. V septembri tu budeme mať všetkých eh, vedúcich delegácií ESVČ, ja si nemyslím, že sa tým zaoberajú nejako intenzívne. Ani to totiž nevnímajú ako svoju e, povinnosť e, a zodpovednosť. Počuli sme o tom, že máme nedostatok informácií o údajov z delegácií. Teda, čo si myslíte, že sa zmení na budúce? Možno najskôr k samotnému procesu. By ste sa mohli vyjadriť. Ďakujem. Prepašte za to, že som prišiel tak e, neskoro a že som tak vletel do sály. Chcel by som sa najskôr poďakovať za to, že ste nás pozvali, aj mňa, aj kolegyňu na túto e, vašu schôdzu. Myslím, že je to dobrá príležitosť e, získať prehľad o tom, ako veci fungujú. Tiež by som sa spomenúť, že GAP, e, teda rodový akčný plán na roky 2012-2013 tiež obsahuje hodnotenie dvočlenských štátov. Nejde tu o hodnotenie komisie, ale aj Holandsko a Španielsko sa zapojili do tohto procesu hodnotenia. Myslím, že je to relevantné spomenúť, pretože išlo o spoločné úsilie. Chcem sa im poďakovať obom týmto členským štátom za to, sa ujali tejto svojej povinnosti. Čo sa týka procesu, e, práve sme veľmi blízko chvíle, keď komisia schváli budúci rodový akčný plán, ako ste správne spomenuli. E, Rada pre rozvoj naposledy prijala závery tejto veci žiada komisiu, aby predložila rozsiahlý nový akčný plán na roky 2016 až 2020. Myslím, že z technického hľadiska máme dobrý kvalitný dokument. Teraz by mal komisár rozhodnúť o tom, či uprednostňuje model oznámenia alebo pracovného dokumentu pre zamestnancov. Zatiaľ to ešte nie je rozhodnuté, ak sa nemýlim. Takáto je teda aktuálna situácia. Nech už sa to rozhodne akokoľvek. Proces eh, by mal byť taký, že by sa tieto komity mali schváliť niekedy v júli. V závislosti od toho, kedy celý proces začne, eh, zhruba v polovici júla by sa to malo schváliť. Eh, časový plán je už viac menej jasný. Luxemburské predsedníctvo prejavilo ochotu a chuť pustiť sa do tejto témy a do prerokovania týchto tém na ďalšom zasadnutí Rady pre rozvoj, ktoré je naplánované na koniec októbra, by sa to malo začať prejednávať. Takýto je teda časový plán v tejto chvíli. A tiež v 3. septembrovom týždni nevieme, či to schválime predtým ako potom, ale ako ste správne povedali, ak by sme to schválili v júli, respektíve začiatkom septembra. Podľa časového plánu to by nám dalo zhruba dva mesiace od schválenia až k naplánovaným záverom rady. Toto ešte stále nie je celkom uzavreté. Luxemburské predsedníctvo e, sa ešte len začína chystať, pripravovať na e, svoju prácu. Ešte stále nemáme schválený časový plán Čo sa týka obsahu, Federika, myslím, že veľmi dobre zhrnula obsah tejto správy, ja to nebudem teda opakovať. Do veľkej miery s tým súhlasíme. Ja ako vedúci oddelenia pre rodovú rovnosť e, som bol obsenutý tejto správe. Čo sa týka nedostatku záväzkov, Existujú rozličné úrovne e, tohto systému. Myslím, že otázky e, rozvoja sa berú do úvahy, ale prichádzajú na rad až po všetkých ostatných. A ako to už zasnilo, vedúce delegácii možno nie sú príliš um, ochotní zohľadňovať e, otázky rodovej príslušnosti, e, nie sú ochotní zapracovať to do um, hlavnej činnosti e, celej delegácie v oblasti rozvoja. Aj v spolupráci je čo naprávať. Teda nie je to len na samotných delegáciách. Federika spomenula, že je tu nedostatok analytického prístupu v niektorých krajinách jednoducho nie sú tieto informácie k dispozícii veľmi ťažko sa spúšťa takýto program v krajine, kde neexistuje žiadne povedomie o tom, aká je situácia v skutočnosti. Toto by sme chceli všetko riešiť v budúcnosti, v budúcom GAP, tak aby sme mali e, dostatočne rozsiahlú analýzu v každej krajine, aby sme mali zhruba prehľad o tom, aká je situácia a kde začať. Inak totiž nemá, v podstate e, nemáme možnosť e, zmerať pokrok, ktorý dosiahneme ďalej Um, rodové markery a ich plné dodržiavanie, keď zaznamenávame istý pokrok, zdá sa, že postupne sa to zlepšuje, nezlepšujú sa to dostatočne. Ciele a očakávania boli o mnoho vyššie, než to, čo sa podarilo napokon dosiahnuť. Mali sme cieľ 75 eh, rodovo citlivých programov v poslednom období dosiahli sme eh, zhruba 39 na konci obdobia, čo je lepšie ako 18 eh, na začiatku, ale nestačí to. Bol tam istý pokrok, ale nie dostatočný cieľ sme nesplnili ani zďaleka. Čo sa týka zmeny mandátu vedúceho delegácie, tak aby boli povinní e, zohľadniť aj rodové aspekty, aby sa e, zlepšila e, spolupráca skupiny, ktorá má na starosti hodnotenie kvality s ohľadom na rodové aspekty. Tento proces by mal byť systematický, malo by sa na to prihľadať vždy. Systém HOM, teda systém monitorovania všetkých projektov. Do toho všetko bol by zapracovaný vždy aj radový aspekt. E, všetci hodnotitelia aj školitelia by mali byť e, upozornení na tieto aspekty. Mnoho e, úsilia sa venuje procesu, ale musíme sa sústredovať aj na výsledky. Čo sa týka samotného obsahu, GAP sa bude venovať trom hlavným oblastiam, teda fyzické násilie, ďalej fyzická bezpečnosť, všetky druhy násilia, ďalej zvýšenie eh, ekonomickej sebestačnosti a po tretie dostatočné zastúpenie žien na všetkých úrovniach v spoločnosti, či už v politike alebo hospodárstve danej krajiny. Neexistuje žiadne univerzálne riešenie, toto je jasné. Teda delegácie budú musieť vykonať e, analýzu, vyhodnotiť situáciu vo svojej krajine a potom preskúmať, e, aké cieľe sú obsahnuté v GAP, tak aby boli ciele e, zosúladené s konkrétnym úsilím a tiež, aby sa to dalo merať dostatočným spôsobom v praxi. Myslím však, že máme dostatočný počet návrhov Gána, Malawi sa zrejme ujmú tejto veci trochu inak než ostatné krajiny, ale bude potom na delegáciách, aby si to rozhodli sami za seba. Už som vyčerpal svoj čas, takže už nebudem hovoriť dlhšie. Ďakujem pekne. Prosím, upozornite kolegov, že tu nejde len o to, aby rada mala dostatok času, ide o to, aby parlament mal dostatok času na preskúmanie eh, čo sa týka akčného plánu eh, komisie, ten zrejme prejde svojim eh, riadnym procesom Ehm, je tam potom 6 mesiacov na preskúmanie. Myslím, že v tomto procese je parlament tak trochu zabudnutý, nemá dostatočný priestor a čas. Ehm, ďalej nasleduje zastupkynia Concordu. Čo si o tom myslíte vy, čo malo byť obsenuté v tomto akčnom pláne prírodové otázky v budúcnosti? Ďakujem pekne, ďakujem za to, že dostávam slovo. New York and with the discussion on the future gender action plan v mene pracovnej skupiny Concordu predložím nejaké návrhy. Prebehnem to trošku rýchlejšie. Máte k dispozícii prezentáciu. Zrejme neskôr bude priestor na podrobnejšiu analýzu. Všetky hlavné otázky sú relevantné pre náš pohľad. Podporujeme e, e, ten trojbodový prístup, teda rodový mainstreaming, zameraný aktivity a politický dialog. E, najmä vnímame nedostatok politických záväzkov za problémov, teda toto budeme zvorazňovať najviac tu chceme vyzvať celú komisiu, celé kolegium, aby to vnímali ako príležitosť prejaviť dostatočné eh, vedenie, dostatočný leadership na všetkých úrovniach. Isté, že aj medziinstitucionálny dialog bude potrebný s radou a s parlamentom. K tomuto sa ešte vyjadrím podrobnejšie, keď budem hovoriť o konkrétnych eh, faktoroch. Chceme, aby tento prístup bol čo najširší, nielen čo sa týka rozvoja, ale všetkých externých eh, krokov, čo sa týka eh, eh, mieru, bezpečnosti, susedstva a tak ďalej, kde si to bude vyžadovať spoluprácu s členskými štátmi, aby sme dokázali monitorovať dopady v daných krajinách. Musíme tiež veľmi kriticky skúmať programy, ktoré budeme podporovať, či sú to tie, ktoré sa zameriavajú na rodovú rovnosť alebo nie a toto budeme musieť potom zohľadniť. Ďalej budú potrebné ex ante analýzy a revízie v prípade eh, verejno-súkromných partnerstiev. Eh, ďalej eh, dôjde k inštitucionálnemu a kultúrnemu posunu. Mm, tiež bude potrebné intenzívne politické vedenie zohľadom na rodovú rovnosť. Niektoré myšlienky v návrhu komisie E, vyzerajú ako dobre premyslené. My to teda rozhodne podporujeme. Chceme, aby to naozaj bolo um, prepletené všetkými rodovými aspektami. Nechceme, aby e, to bolo len také formálne. Na to budú potrebné však ľudské zdroje. E, predovšetkým teda ľudské zdroje, ale aj iné druhy zdrojov. Potrebujeme tam viac kapacít, skúsených, skúsených pracovníkov, tak aby boli schopní e, pracovať s rodovými markermi a ukazovateľmi. Tu nejde len o, o konkrétne preskúmanie krajiny, koľko žien tam pôsobí, ale v jednotlivých sektoroch e, musíme veci analyzovať podrobne. Napríklad e, v oblasti energetiky, v danej krajine, aká je situácia v príslušnom kontexte, aké sú rizikové faktory. Musíme teda um, sa pozerať na te len také všeobecné štatistiky E. Čo sa týka konkrétnych skupín, máme rozličné skupiny, nielen samotné ženy, máme e, skupiny, ktoré sú viac vystavené rizikám napríklad chudoby, posunutia a tak ďalej. Aj túto dimenziu teda budeme musieť zohľadniť. A finančné zdroje a jasné záväzky EÚ v Addis ABB. Keď sa pozrieme na európske programy až do roku 2020, v tých návrhoch zatiaľ nie sú úplne e, zacielené akcie 1,75 celej obálky, ale čo presne to znamená? Potom E, žiadna krajina sa nezameriava špecificky na rodové otázky a viacročný akčný plán aj v iných e, oblastiach. Hovorí sa síce o rodovom rozmere, ale asi by boli potrebné nejaké usmernenia. Treba sa spolahnuť aj na skúsenosť ľudí z jednotlivých delegácií Rozvojová oficiálna pomoc je iba jedným rozmerom, ale mohol by to byť akýsi katalizátor a treba sa zamerať na niektoro faktorov. Mm. Treba využiť všetky možnosti tejto rozvojovej pomoci, posilniť aj ekonomickú pozíciu univerzálny prístup e, v oblasti reprodukčného zdravia a zaručiť rovnováhu medzi mužmi a ženami. Treba myslieť na všetky aj menšiny. EÚ naozaj musí využiť svoju váhu na dialog s partnerskými krajinami. To znamená, že sa zameriame na príčiny rodovej nerovnosti. A na záver, a tým nadviažem na Dagmar, partnerské krajiny musia zohľadniť rodový aspekt aj pri eh, navrhovanie rozpočtov. Čiže vhodné e, daňové politiky nie neutrálne. Ak sa pozriete na ženy, tak sú hlavne v neformálnom e, sektore. Ak zvýšite DPH, tak to má najväčší dopad na ne. To je jeden z príkladov. Preto treba pamätať na tento rodový rozmer. na to treba zamerať aj e, vnútroštátne zdroje a skladanie účtov. To je posledná priesvitka. To je pre nás kľúčové. Ak máte dobrý plán, tak sa ho treba držať. Aj keď sa pozeráme na SDG, tak sú univerzálne a naše ukazovatele musia byť napojené na medzinárodný eh, rámec. Potrebujeme kvalitné údaje, zameriať sa na isté vekové kategórie. Teraz nám chýbajú údaje pre skupinu 10 až 14 a nad 15 rokov. Taktiež transparentnosť, ako použiť tieto údaje. Eh, treba ich vedieť využiť na monitorovanie. Takže vedieť, aké majú krajiny priority a podľa toho sa zamerať. Sú tu rôzne e, národné kontexty, ale my potom musíme o tom byť informovaní. Čiže otvorené údaje od viacerých aktérov aj z rôznych úrovní. Na to potrebujeme posilniť kapacity, treba na to veľkú podporu. Aj e, iné organizácie sú podfinancované. Treba skôr zvýšiť podporu, ak majú byť dosiahnuté SDG. Práce je teda veľa, ale myslím, že máme konkrétnu predstavu a dúfame, že budeme môcť e, prispievať do diskusie v budúcnosti. Čiže e, tá sa medzirodný kontext, e, prechádzajúci plán rodový a ten nový plus vstup mimovládnej organizácie Neprohedy Hajtola, ktorá je líderom v tejto oblasti pre náš výbor. Nech sa páči, ďakujem. Možno vás bude šokovať, ale myslím si, že táto úloha je nasledná každý, kto sa venuje e, e, rozvoj spolupráci a tak ďalej, by mali e, mať, dostať taký elektrický šok, podľa mňa, keď zabudnú na rodové otázky. Naozaj, my toto robíme formou mainstreamovania už niekoľko rokov alebo 10 ročí a stále sme v situácii, kde človek e, zabudne na tie e, rodové E, tak povediať, okuliere, cez ktoré veci vnímame. A keď si dáme tie okuliere, tak povediac, tak e, vidíme naozaj veľmi veľké následky, napríklad e, sexuálne násilie proti ženám, samozrejme je aj násilie, násilie sexuálne proti mužom, to nepopieram, ale proste je to istá rodová otázka, e, popi- alebo mm, neposkytovanie bezpečných interrupcií, nutené manželstva, ekonomický faktor, ktorý je ten, že každý zo Svetovej banky alebo od Svetovej banky až po eh, OSN Women môže dokázať na tisíc spôsobov, spôsobov eh, ako eh, rozvoj dokáže pokročiť, pokiaľ sa investuje do žien a do dievča. Takže správame z tohto veľkú prioritu v rámci tohto roku rozvoja. To je naša skvelá príležitosť a bolo by dobre uvažovať o tom eh, takým spôsobom, aby aj komisia z toho spravila niečo väčšie, pretože máme veľa dobrých ingrediencií. Máme tu isté hodnotenie. Aj v minulosti komisia by toto hodnotenie označila možno za dôveryhodné, pretože to, za dôverné, pardon, pretože eh, je to naozaj hamba, že ešte stále eh, v rámci týchto rodových otázok sa nachádzame na úrovni slova, nie konkrétnych skutkov. Ja si myslím, že komisia by z toho mohla spraviť eh, oznámenie pre inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu, pretože ako povedala predsedkynia, nie je to otázka iba pre členské eh, štáty a pre radu. Už eh, nám bolo povedané, že tém máme viac než dosť, pokiaľ ide o rodové otázky. Nepotrebujeme ďalšie. Na nič sa nezabúda, pokiaľ ide o témy tých je dosť, ale potrebujeme e, mechanizmus, e, finančný e, nástroj, transparentnosť a tak ďalej. Čiže podľa mňa výsledkom by mal byť taký dokument, ktorý dá tak povediať každému v za rozvoj, rozvojovom štá, svete taký malý elektrický šok, pokiaľ na túto rodovú záležitosť alebo rodový aspekt zabudnú. Dúfam, že to neznie ako príliš násilne ale podľa mňa sú skvelé spôsoby, ako začleniť e, rodový aspekt do rozpočtovania, do plánovania. Som tiež svoj času sa zúčastnila na e, seminári tu v Bruseli, keď sme hovorili o zvyšovaní financovania pre rodovú rovnosť. Bolo to, bola to spoločná akcia UN Women, Európskej komisie a ďalších aktérov. Tam boli ľudia z Bolívie a z iných rozvojových krajín, ktorí nám vysvetľovali, čo robia a čo ministerstvo financí e, tam robia. A aj vlády partnerských krajín do toho musia byť zaangažované. Chcem každému pripomenúť, že máme tu nové myslenie, pokiaľ ide o rozpočtovú podporu. E, viem, že rozpočtová podpora je istý, istá zmluva, pokiaľ ide o dobré riadenie, či už je to globálne alebo sektorálne. Ale treba, aby tam boli takéto podmienky a aby rodové otázky boli jednou z podmienok alebo kritérií, na ktorých sa pracuje. Dúfam, že teda dostaneme konkrétny výsledok tejto diskusie, kde všetky delegácie e, v praxi a v teréne sú úplne e, vybavené a až po tú najvyššiu úroveň, aby si uvedomovali, že rodová otázka je istým faktorom vo všetkom, čo oni robia. Veľmi pekne ďakujem pani Fernanda za tú pripomienku, že naozaj nejde iba o rozvoj, ale ide aj o ďalšie veci. Preto potrebujeme aj našu diplomatickú službu. Treba pokračovať v tej dobrej práci, ktorá napríklad sa začala v prípade rodových otázok, e, v prípade konfliktov a tak ďalej. Potrebujeme rodový e, prístup aj ku klimatickým zmenám. Máme tu v tom, e, alebo sme tu v tom super roku, ktorý sa bude končiť s klimatickou konferenciou v Páriž, takže aj e, toto platí. Z nejakého dôvodu ženy a dievčatá, a možno aj istým spôsobom starší ľudia sú viac zraniteľní, pokiaľ ide o e, rôzne katastrofy, ktorých mnohé sú spôsobené ľuďmi. Takže na to treba tiež pamätať. Dobre, ďakujem. Pani Chimenez ešte. Potom celé a pán Štýr, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za tie vysvetlenia. Možno je tu trošku isté sklamanie, ale zároveň aj realizmus, pretože sa tu hovorí o nedostatku údajov, e, ktoré by boli potrebné na to, aby sme mohli spraviť aj štatistiky, pretože nastávame tie inputy, ktoré sú potrebné na to, aby sa vykonala dobrá štúdia tohto materiálu. Ja si myslím, že sme tu hovorili o rôznych e, problémoch. Je pravda, že e, nie je tu celkom e, uvedomovanie si e, týchto e, otázok. Aj u nás v Európe otázka napríklad násilie násilia sa veľmi odlišne vníma v jednotlivých 28 štátoch. Máme tu správu o obetiach e, rodového násilia, máme k tomu ďalšie správe na výbore pre e, ženy e, a v iných krajinách niektoré sa považujú za rodové násilie, v iných zase nie. To všetko v rámci Európy a to teoreticky máme u nás spoločnú mentalitu. Keď hovoríme o týchto krajinách, tak ja som napríklad dnes na tomto výbore hovorili na tom stretnutí, ktoré sme mali s ZKT a veľa sa o tomto tam spomínal, ja som to tiež spomínal aj kolega Davor, e, celú túto tému ženskej obriezky a to je tiež e, téma, ktorú by ste mi ešte mohli bližšie e, vysvetliť. Je to proste otázka vzdelávania. Keď hovoríme o kultúrnej rozmanitosti, nie je možné, prechádzať cez alebo nedodržovať nejaké červené línie a napríklad táto tam patrí. Čiže sú mnohé problémy, e, pokiaľ ide aj o napríklad tú za ženskú obresku, pokiaľ ide o tie nutené svadby, pretože tie dohodnuté svadby, e, to je ešte niečo trošku odlišné ako tie násilné, tie, tie, tie nanútené. E, to tiež sa vníma istým spôsobom ako niečo normálne. A my v Európe tiež môžeme zmeniť niekedy zákony, ale problém potom je, akým spôsobom my môžeme ovplyvniť realitu. Oni to vnímajú častokrát e, inak. Hovoríte, že napríklad nie je možné príjmať nejaké sankcie. Ja tiež si myslím, že sankcia by mala vždy byť až na poslednom mieste, ale možno, že by sa dalo povedať, že by programy dostali peniaze iba vtedy, ak sa spravia špecifické e, programy, pokiaľ ide na tie otázky napríklad vzdelávanie v oblasti ženskej obrezky, pretože to je vec e, prepačte, ale tam veľa ľudí vzadu e, hovorí rôzne veci. Prepačte, kolegovia, prosím vás, ak chcete rozprávať, rozprávajte sa vonku, pretože snažíme sa počúvať našu kolegyňu. Čiže hovorila som, že ide tu otázku aj vzdelávanie samotné, ženy sú to zaangažované. E, pretože hovorí sa, že keď žena nepostupí ženskú obrysku, tak e, muži ju potom nechcú. Proste e, z nášho pohľadu je to hrozná vec, ale z ich pohľadu to má svoju takúto zvláštnu logiku. A preto treba vzdelávať ľudí, treba vzdelávať e, deti E, niekedy chlapcov pošlete do školy a dievčatá iba sa budú vydávať a keďže sa budú čoskoro vydávať, tak ani ich nepošlete vôbec do školy, na čo pôjde do školy, keď to v živote nebude potrebovať. To je ďalší problém častokrát e, sa uprednostňuje chlapec aj napríklad, keď e, sa napríklad dáva večera, pretože chlapec musí byť silnejší, aby mohol pracovať na poli, alebo proste tých e, nespravodlivostí je veľmi veľa. A potom samozrejme aj využívanie alebo zneužívanie znásilňovania, využívania znásilňovania žien a dievčat ako vo forme istej e, zbranie vo vojne. To je ďalší problém, ktorý som sa nedostala. Ešte ďalej, e, ďalej pán Zeller, potom ešte ďalší kolegovia, potom to už musia, musíme uzavrieť. Pán Zeller, nech sa páči. Ja, e, ich kann da... Môžem pokračovať v tom, čo tu práve odznelo. Môžeme mať tie najlepšie akčné plány, rozmýšľa nad finančnými nástrojmi a opatreniami. Ale potom je tu e, príjmacia strana a pani Hautala hovorila o akomsi elektrošoku. Myslím si, že my to nepotrebujeme. Ale v poslednom týždni pri parlamentnom zasadnutí AKT aj v decembri vždy, keď sa snažíme o spoločné uznesenia, tak ne, kolegovia, ale aj kolegyne z partnerských krajín e, jednoducho sú prehlasovaní. Takže pre nás je to a, ale by to mala byť podmienka pre ďalšiu pomoc ale bolo nám jasne povedané, my máme naše tradície, vy máte vaše a my si necháme naše tradície a, vami kúpiť. Takže tu nejde iba o problém pri plánovaní, ale hlavne pri realizácii. Pretože sú tu tí partnery, s ktorými diskutujeme, ale ktorí to hlavne majú E, implementovať, takže musíme odviezť ešte veľa práce. E, nevždy stačí ísť e, cestou vládnou, ale aj treba využiť občianskú spoločnosť, možno, že aj nejaké ženské hnutie, ak existuje, bude to určite zložitejšie ako mať nejaké záväzné zmluvy alebo niečo podobné. Už som to povedal. hlavne zástupcovia a zástupkyne z krajín AKT určite patria k tým osvieteným, ale žiaľ s nimi sa o takomto diskutovať nedalo. Okay, thank you. Um, and then it's um, Davos Ďalej Davos, potom Lola. Ďakujem pekne. Chcem povedať dve veci. Poprvé, naozaj treba, aby ženy e, mohli aktívne prispieť tomu rozvoju, treba to posilniť. Prijali sme viacero roznesenia k tejto téme Myslím, že ľudia na tomto, v tomto výbore si to dobre uvedomujú. A pokiaľ ide o ten e, prístup vychádzajúci z ľudských práv, myslím, že treba rozlišovať medzi tým, čo je to ľudské právo a čo sú nejaké postupy, ktoré by mohli byť e, právne, ale nie sú medzinárodne vnímané ako ľudské práva. To je veľmi dôležitý rozdiel. Napríklad aj na dôležité, eh, je, to bolo veľmi dôležité, vo Fidži tam sme museli prijať veľmi silné uznesenie, ktoré bolo prijaté veľkou väčšinou, takmer všetkými politickými skupinami Európskeho parlamentu, ale aj takisto aj väčšinou kolegov z AKT. Tí to tiež podporili a bolo to veľmi jasné, pokiaľ ide o rovnosť eh, alebo rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. E, takisto pokiaľ ide o zakazovanie mutilácie pohľadných orgánov, e, pokiaľ ide o zakazovanie e, nuteného vstupu do manželstva a tak ďalej. A potom sú aj niektoré ďalšie praktiky, ktoré možno, že sú v mnohých krajinách legálne, aj v Európskej únii, napríklad interrupcie, manželstva osôb rovnakého pohľavia, čo sú praktiky, ktoré ale nie sú otázkou ľudských práv. Tie by nemali byť e, dávané do kategórie ľudských práv. Ja si myslím, že toto rozlišovanie nie je, je dôležité, ak e, chceme alebo aj vtedy to bolo dôležité, keď sme pri tom AKT dostali alebo dosiahli tento výsledok, ale treba o tom hovoriť aj tu. Niekedy je to nesúľad, dúfam, že Heidi teraz e, mi neaplikuje hneď e, elektrošoky za to, že zazvedieme napríklad pokiaľ ide o interrupcie, ale treba tieto veci jasne e, rozlišovať, pretože sú veci, ktoré sú dôležité pre rozvojovú agendu a kde to môžeme podporovať a kde môžeme ne, daj, dať alebo nájsť si nejaké spoločné momenty. Ešte Lola Sanchez, nech sa páči. Muchas gracias. Ďakujem pekne, chcem hovoriť o jednej e, téme, na ktorú sa zabúda, ktorá je veľmi dôležitá pre ženy. A to sú e, úspory. To, je ten, to, to, to sú tie škrty, ktoré e, všade vidíme u nás v Španielsku, odkedy sa začalo škrtať rozpočty, bolo zabitých 53 e, žien, teda každý deň, každý týždeň jedna žena. A potom je tu taký ten e, tak povedať tichý zabijak, ktorý e, de facto hovorí o škrtoch v sociálnych službách, pretože keď sa tam škrtá, tak potom ženom dávame úlohy, ktoré by mal robiť štát. Čiže sú ženy, ktoré nemôžu Eh, a stíhať eh, svoju prácu, zároveň pracujú ako terapeutky, zároveň sa starajú o deti, neviem koho a tak ďalej. Bez eh, hospodárskej nezávislosti žien potom tieto ženy sú viacej zraniteľné z hľadiska mužského násilia. Aj tieto škrty sú mačistické a Eh, znamená to, že potom spoločnosť ide v dvoch odlišných eh, rýchlostiach. Je to, je to vec, ktorá existuje možno skôr v našich domácnostiach, ale to neznamená, že neexistuje. A je to vec, o ktorej sa nikdy nehovorí. Hovoríme o rodovom násilí, násilí zo strany mužov, ale nehovoríme o politikách. To je otázka predsa politickej vôle politických rozhodnutí a pokiaľ si to neuvedomíme, tak eh, môžeme robiť kampaň, aká chceme ale nikdy e, to nespravíme, nedosiahneme, pretože robíme spoločnosť dvoch rýchlostí. E, to sú muži a ženy a ženy musia robiť tie e, práce, ktoré v skutočnosti by mal robiť štát. Ďakujem pekne. Poprosím našich rečníkov, či chcú nejako rýchlo zareagovať na všetko, pretože máme už asi iba minútu každý. Čiže budeme o tom diskutovať opäť na jeseň, takže ak chcete niečo stručne spomenúť, nech sa páči. Je tu otázka pre Jean-Louisho, možno skôr na budúcnosť, nie na tú minulosť zo strany komisie a potom okolo ešte Dagmar. Takže John najprv, nech sa páči. Ďakujem pekne pokiaľ ide o tie elektrické šoky, súhlasím, ale s nízkym napätím, pretože ja bojujem vždy proti mučeniu, takže toto rozhodne nepodporím. Pokiaľ ide o práva sociálne normy, tak my sa snažíme posunúť práve tie sociálne normy. To sa chceme, to sa snažíme zmeniť. V niektorých veciach súhlasím, e, to možno nie je otázka práv alebo ľudských práv, ale treba istým spôsobom posunúť to, ako ľudia rôzne veci vnímajú, nie iba my, ako občania a zastupcovia Európskej únie. Niekedy treba hovoriť aj o tom, e, aké sociálne normy napríklad e, sú základom niektorých e, postupov a praktik, ktoré ste vy povedali. Takže ten prístup pre ľudské práva to je určite spôsob, ako to spraviť. Ale už viacej času vlastne ani nemám. Ďakujem pekne. Cecil, nech sa páči. Iba chcem doplniť, že sú aj medzinárodné záväzky, ktoré niektoré parské krajiny aj podpísali. E, máme tu ICPD, máme tu pekinskú platformu a tak ďalej. Tam sú veľmi dôležité otázky v súvislosti s prístupom k zdraviu, e, pokiaľ ide o interrupciu, ktorá by bola bezpečná a e, legálna a tak ďalej. Čiže toto všetko treba e, prediskutovať s našimi partnermi. A takisto sú aj veľmi dobré príklady, pokiaľ ide o, toho, pokiaľ ide o to nutia manželstvo a ženskú obrezku. Ďakujem, že ste mi to pripomenuli. Je veľmi dôležité, aby sme tam nastavili aj integrované postupy, kde by boli aj chlapci začlenení, aj E, muži, pretože tam sa naozaj tie spoločenské e, prístupy menia, čiže nejde iba o ten právny aspekt. Čiže treba, aby sme si boli istí, že aj pre rodovú rovnosť sme e, vyčlenili dostatočné podmienky a prostriedky. E, dobre, ďakujem, že ste mi to pripomenuli aj keď sa vykonáva tá e, kontrola DCI, to je tiež dôležitý aspekt, ale Dagmar. Chcem iba zdôrazniť e, spoluprácu s občianskou spoločnosťou, jej využitie na to, aby vlády museli skladať účty. Aj v SDG musí byť dostatok prostriedkov pre občianskú spoločnosť, aby mohla zohrávať takúto úlohu. A potom rozpočtová disciplína so Jean-Louis Villa niektorými inými vychádzame z nášho fóra. Je jasný dopad takýchto rozpočtových opatrení. Dá sa poučiť z minulosti a dá sa to uplatniť tak na juhu ako na severe. Pozrite sa na túto správu, mohla by, to, mohla by byť inšpir, inšpiratívna. A ešte k tomu, čo povedala Heidi, máme dostatok dôkazov a prečo sa to neprejavuje v praxi. Takže musíme byť odvážni a musíme mať eh, správne priority, čiže rodová rovnosť aj v kontexte medzinárodnej spolupráce. Ten kultúrny eh, posun pri eh, našom konaní to bude zásadné a musíme byť ambiciózni a čo najpresnejšie ciele sú taktiež potrebné. Ďakujeme sa všetkým rečníkom, hovorí pani predsedajúca. Komisia by sa mala zamyslieť. Ono, že ten interný dokument potom nebude mať dostatočnú váhu v očiach komisie, ale potrebujeme mať aj jasno v harmonograme Už sme do obeda o tom hovorili, že mm, tá nedostatočná jasnosť nie je priateľná. Takže ešte raz ďakujeme všetkým rečníkom. Máme teraz jasnejšiu predstavu o tom, kde sme. A taktiež, čo sa deje vo svetle veľkých medzinárodných konferencií. Tešíme sa aj na Addis, aj na New York. Ďakujem pekne. Okay, so now we're going to have... Teraz máme ešte ďalší bod na programe s rečníkmi ECOWAS. speakers come to the platform. Poprosím rečníkov, aby prišli sem na tribúnu. Okay, colleagues, we're going to go straight on. Takže sa do toho pustíme, kolegovia, keďže máme ďalšie dva body na programe na dnes e, po obede. E, ten zvuk to sú iba mm, tie um, monitory, ktoré sa stiahujú. Bod 15 ale poprosím predsa len o ticho. Ťažko sa mi koncentruje bod 15, veľmi dôležitý. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi západoafrickými štátmi. Christopher Fielner je tu, spravodajca výboru INTA. Náš výbor je požiadaný o stanovisko. k, k tejto uh, téme ECOVAS THP. Preto tá dnešná diskusia. Máme tu už aj správu, z ktorej môžeme vychádzať. Máme tu štyroch expertov. Doktorka Evita Schmidt, Nemecký inštitút pre medzinárodné záležitosti z Berlína, Marika Löč, bola členkou nášho sekretariátu, teraz e, pracuje vo výskumnom oddelení Európskeho parlamentu. Vypracovala správu o environmentálnych e, aspektoch. Tú správu predloží pán Briers z Concordu. a pán Jaja Sao, zástupca Ekovás, takže bezodkladne dostane slovo na 6 minút pani Schmidt. Musíme skrátiť rečnícky čas, preto len 6 minút. Ďakujem. Ďakujem pekne. Naozaj je mi cťou môcť vám povedať naše hodnotenie Ekovas a DHP. Zameriam sa na 5 bodov. sklobiť e, tieto dohody o, s udržateľnosťou, prečo EÚ a krajiny AKT vôbec rokovali o, to, o tejto dohode. Hľadali totiž to nástroj, ktorý by bol kompatibilný s pravidlami VTO. E, e, VTO však žiada istú reciprocitu, takže aj trhy AKT sa museli do istej miery otvoriť. To sa aj <clears throat> hojne e, komentovalo, e, bol strach, e, že to podkope rozvoj. K tomuto ešte jedna vec. Teore, teória aj empirické výskumy ukázali, že liberalizácia nezvyšuje prosperitu ani rast a taktiež vyplynulo, že protekcionizmus môže prispieť k týmto výsledkom. Je to dôležité, pretože za konkurencieschopnosťou je viacero faktorov. Tie potom určujú, či e, sa rast dá stimulovať a či môže sebou priniesť aj udržateľný rozvoj. Preto je tu snaha dopracovať sa k novému prístupu, DHP majú spraviť z obchodnej liberalizácie nástroj aj v záujme rozvoja. To je nové. Druhá hypotéza zhodnotiť, či je tu potenciál na podporu udržateľného rozvoja. Myslím, že máte eh, v elektronickej forme k dispozícii e, môj dokument, preto iba stručne prebehnem tie e, kritéria. Je tu teda potenciál. A tretie kritérium otvorenie trhov. Trhy EÚ sú úplne otvorené krajinám AKT a to je veľká zmena v porovnaní s dohovoru z Lome, Krajiny ECOWASu žiadali oveľa menšiu liberalizáciu. Sú tu dostatočné zábezpeky pre rozvojové krajiny aj pre samotnú oblasť ECOWAS, vďaka ktorej sa podporuje napríklad miestny priemysel alebo sa zohľadňujú ekologické podmienky. Je tu istá flexibilita v dohode a viac podrobností nájdete v mojom dokumente. Tretie kritérium, či dohoda prispieva k regionálnej integrácii, to je trošku zmiešané. To, že sa rokovalo DHP, už prispelo k regionálnej integrácii, pretože to uľahčilo rozhodnutie ECOVASu uplatňovať externé tarify, ale konkurencia EÚ by mohla možno presunúť regionálnu výrobu, takže je tu potreba dospieť k liberalizácii aj v rámci ECOVASu, ale aj v širšom africkom kontexte, pretože a iba takto môže byť prínosom pre celý africký kontinent a monitorovanie vplyvov uplatňovania Môžu tu byť aj neblahé dopady, napríklad narušenie miestnej výroby, ale aj e, znižovanie cieľ to môže mať e, problematický dopad na štátny rozpočet, preto je dôležité e, sledovať mm, uplatňovania 6. bod 6. kritérium sklbiť to s rozvojovou spoluprácou. Vďaka tomu krajiny môžu byť konkurencieschopnejšie a využia plný potenciál dohody. Ešte je tu moja tretia hypotéza. Možno, že v ľudskoprávnej oblasti to ešte nie je ideálne, ale to lepšie ako nič. Tomu bodu sa budeme venovať neskôr, takže iba stručne sú tu ešte ďalšie dohody, ktoré uh, obsahujú e, viac o sociálnej a ľudskoprávnej oblasti. Ale e, rokovania vždy znamenajú kompromisy a pre africké krajiny to bola veľmi háklivá otázka. Takže je veľmi dôležité, aby v, e, v DHP boli odvolávky na e, ľudskoprávnu otázku a aby sa uskutočňovali aj pravidelné konzultácie. Je to geopolitický argument, hlavne v kontekste e, klesajúceho významu ekonomického aj politického EÚ vo viacerých častiach sveta. Potom e, začať s uplatňovaním bolo by lepšie, keby e, granty EÚ neboli časovo obmedzené, ale hovorí sa napríklad aj o TTIP, rokuje sa s Vietnamom, takže Eh, možno, že eh, bude trošku venš, menší význam a tie preferencie pre niektoré tovary by možno, že eh, časom strátili na váhe. Ešte jedna hypotéza trošku e, dlho už hovorím, ale pokúsim sa to ukončiť. Pozitívny dopad DHP nie je zaručený a nie je ani zďaleka automaticky a aj keď si myslím, že dohoda e, v mojich očiach má potenciál, tak e, je to možno vďaka alebo teda je tu predsa len hrozba, že sa nevyužije všetok potenciál. Potom potreba reforiem tie musia ísť e, ruka v ruke s uplatňovaním DHP, ale možno, že by to bolo príliš e, pomalé, to by mohlo byť ovplyvnené aj napríklad daňovými reformami, ktoré musia sprevádzať e, colnú liberalizáciu. A je tu skúsenosť Cariform. DHP je iba rámcom a naozaj to závisí od samotných aktérov, od ľudí, inštitúcií. Tie musia tú dohodu plne využiť, vyťažiť z nej a to je skutočná e, výzva pre všetkých. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank, thank you very much. I move now to, um... Ďakujem teraz Marike Loč. Tuto štúdiu máme k dispozícii mimochodom zamerziava sa na západoafrickú IPA v porovnaní s inými IPA. Ďakujem za slovo. Bolo to na požiadavku výboru DV, dostali ste túto správu. K dispozícii je taktiež zverejnená na internete. Musím zdôrazniť, že tu ide o moje osobné stanovisko, nie tu o oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu. Ja zhrniem len tie hlavné poznatky štúdie. Je tam dlhá odborná príloha Chcela by som však na úvod predniesť e, tri také e, úvodné poznámky, ak dovolíte, čo sa týka obmedzení takéhoto porovnania. Poprvé, rozsah takéhoto porovnania musel byť obmedzený, pretože v čase, keď sme písali túto správu, mali sme len jeden text k dispozícii. Konkrétne ide o e, Carifor, aby som e, to trošku um, e, dal do s analýzou. Zahrnuli sme tam potom ďalšiu IPA s Južnou Afrikou, ale tieto dve dohody sú dosť odlišné, teda táto forma porovnania sa musí interpretovať s istou rezervou. Ďalej, analýza sa sústreďuje na e, malé ustanovenia, nie na skutočné dopady priamo v teréne. V prípade ECOWAS ani Carifora sa to ešte nezačalo plniť v praxi. E, celý proces je ešte len v úvode. Vieme, že sú tam rôzne metodické e, ťažkosti, čo sa týka merania jednotlivých ustanovení. No a po tretie, okrem právnych ustanovení, ktoré sa venujú otázkam pracovnoprávnym. Mm, obchodné dohody majú dopady aj na otázky životného prostredia a sociálnej oblasti a to sa bude môcť vyhodnotiť až neskôr. O životnom prostredí ľudských práv sme už počuli e, porovnaní všetkých troch IPA. Všetky tieto tri dohody majú aj doložku o ľudských právach, tzv. nevykoná doložka, ktorá je potvrdená e, prepojením s dohovorom z Kotonu. E, všetky zúčastnené strany môžu prijať príslušné opatrenia v prípade, že dôjde k závažnému porušeniu ľudských práv. A tiež je treba zdôrazniť v tomto kontexte, že dohoda z Kotonu obsahuje základné práva e, v samotnej definícii ľudských práv. Teda pracovné práva sú zahrnuté do tejto definície. Čo sa týka ekologických štandardov, v západnej Afrike a v Karifore, teda v týchto IPA, sa spomína koncept udržateľného rozvoja a tiež e, najlepších záujmov v prospech životného prostredia. Taktiež tento koncept sa musí uplatňovať na všetkých úrovniach a partnerstva. Tiež e, vo všetkých dohodách je istý sektorálny úsek, ktorý hovorí o ochrane prírodných zdrojov, najmä čo sa týka rybolov a plnospodárstva. V prípade Karifora to však zachádza ešte o niečo ďalej ako v ostatných dvoch dohodách. Je tu totiž eh, rozsiahla kapitola o um, štandarde životného prostredia. Spomeniem len dve ustanovenia, pretože je to dosť zdlhavé. Eh, v tejto kapitole sa hovorí, že štát má zabezpečiť, aby jeho politika poskytovala vysokú mieru ochrany životného prostredia verného zdravia a aby sa nadalej táto legislatíva zlepšovala a taktiež sa strany dohodli, že by sa nemala znižiť miera ochrany na to, aby sa e, dosiahla nejaká e, konkurenčná výhoda. Okrem toho je tu v kapitole aj monitorovací a konzultačný proces a tiež je možné požiadať o poradenstvo príslušné medzinárodné orgány. To sa môže podľa mňa využiť na depolitizáciu niektorých nezhôd a konzultácie nebudú mať za následok dohodu. Expertný výbor taktiež môže byť zvolený. Čo sa týka sociálnych štandardov, aj tu je do miery podobná situácia. Sú tu všeobecné ustanovenia, ktoré sa venujú sociálnym cieľom, sociálnej politike v IPA Západnej Afriky. A tie všetky dohody obsahujú doložku, bezpečnostnú doložku, ktorá sa týka obmedzenia dovozov v prípade závažných problémov. Ale konkrétna kapitola, ktorá by sa zaoberala pracovnými normami alebo sociálnymi normami, obsahnutá iba v dohode s Cariforom a má podobnú štruktúru ako kapitola o životnom prostredí Uznáva sa tam tiež e, všeobecný platný štandard kvality práce a taktiež e, základné princípy ochrany zdravia pri práci, taktiež povinnosť poskytnúť vysokú mieru sociálnych a pracovných práv v súlade s Medzinárodným e, súdom pre ľudské práva. A taktiež je dôležité spomenúť povinnosť nepovoliť zníženie miery ochrany s cieľom získať konkurenčnú výhodu. Aj tu sa plánuje e, proces konzultácií, tak ako v prípade štandardov životného prostredia. Ďalej je tu ďalší aspekt e, tejto kapitoly e, sociálnych a ekologických otázka, v prípade Carifora, ktorý je trošku odlišný od iných dohodov o obchode z EÚ tieto kapitola je pokrytá aj bežným postupom e, riešenia konfliktov, avšak je tu jedna výnimka a síce ako posledné riešenie, ak sa už vyčerpali akékoľvek iné um, možnosti, avšak obchodné sankcie nie sú povolené. Teda v porovnaní uh, v prípade Carifora um, je to um, výrazne lepšie, ale sú tu aj dva ďalšie aspekty. Poprvé, všetky tieto tri dohody uh, sú naďalej nastavené podľa dohody z Kotonu a aj tam sú ustanovenia, ktoré sa týkajú štandardov práce a životného prostredia v článkoch 49 a 50, kde medzinárodné záväzky o životnom prostredí a základných pracovných právach sú už zakotvené a kde sa tiež objavuje aj ustanovenie o prehlbenej spolupráci v týchto veciach. Avšak neexistuje ustanovenie ako v prípade Carifora, ktoré by hovorilo o konkrétnom monitorovacom a konzultačnom procese. E, ďalšia spoločná vlastnosť sa týka Carifora Západnej Afriky asi to silný inštitucionálny rámec, najmä parlamentný výbor a poradný výbor, ktoré zahrňajú hospodárskych sociálnych partnerov a v prípade Carifora občanskú spoločnosť. A tento poradný výbor je dôležitý, pretože sa to spomína a je v popise procedúr v prípade um, dohod, dohody s Kariforom v otázkach životného prostredia. Ďalej eh, a rámec pre dialog v otázkach eh, udržateľného rozvoja aj tu sa to objavuje, aby som to teda zhrnula, a hlavné spoločné znaky vo všetkých troch dohodách je nevykoná doložka, ktorá pokrýva ľudské práva, a základné sociálne práva, ďalej je potvrdenie princípov z Kotonu, čo sa týka udržateľného rozvoja a v prípade regionálnej iba silné inštitucionálne ustanovenia ako rámec pre dialog v otázkach sociálneho a ekologického charakteru a čo sa týka rozdielnosti, tie osobitné kapitoly, ktoré sú v IPA s Cariforum, Ostatné IPA sa spoliehajú len na ustanovenia z dohody z Kotonu, e, nič menej, nič viac. E, ďalšie dve dohody IPA z ECOWAS a v západom a z Južnou Afrikou sa nebenú otázkam e, toho, čo sa stane, ak vyprší a keď vyprší platnosť dohody z Kotonu. No, to ste vlastne povedali za mňa. Dnes sme totiž už hovorili o tom, že dohoda z Kotonu um, je otvorená, nevie sa, či sa bude predlžovať alebo nie. Nevieme, či o niekoľko rokov ešte bude vôbec existovať, teda je to dôležitý aspekt, ktorý musíme tiež zohľadniť, keď hovoríme o dohode z Kotonu. Ďakujeme teda za tento prehľad. Teraz e, si vypočujeme reakcie mimovládok Everdian Bruyer, ktorý zastupuje Concord najskôr a potom zastupcia západoafrických štátov. Pán Brujer, vy zastupujete holandskú nadáciu Worden Dart. Prosím, približte nám svoje pozadie. Ja vás totiž nepoznám vašu organizáciu. Chcem sa opýtať, či tieto dohody podľa vás nejakým spôsobom prispievajú vôbec k rozvoju. Toto je podľa eh, mňa kľúčová otázka, ktorá nás zaujíma. Chcem sa poďakovať najskôr za to, že eh, som dostala priestor prezentovať eh, stanovisko Concordia. Ja zastupujem konkrétne jednu holandskú mimovládku, ale pod záštitou Concordu. Teda či dohody IPA prispievajú k udržateľnému rozvoju daných krajín západnej Afriky k tomuto sme vypracovali dokument. Ten sme už umiestnili na stránke eh, vášho výboru, aby ste si ho všetci mohli prečítať. A mm, vypichnem niekoľko podstatných vecí z tejto správy. Africká občianská spoločnosť eh, a jej zástupcovia eh, podľa nás tu mali byť prítomní polnospodári, organizácie, odborové organizácie, taktiež rôzne cirkevné organizácie a aj súkromný sektor v západnej Afrike neustále vyjadrujú svoje vážne pochybnosti o e, dohode IPA so Západnou Afrikou. Dokonca e, odolávali dohode IPA ako takej. My ako občianská spoločnosť Concord sme vždy pracovali spoločne s týmito našimi partnermi v Západnej Afrike a snažili sme sa vždy e, poukazovať na ich obavy v kontakte s zastupcami Európskej inštitúcii, ale oni sami by sa boli vyjadrili presnejšie o svojich postojoch. Čo sa týka samotnej dohody IPA, chcel by som e, spomenúť najskôr citát z prvej dopadovej štúdie z roku 2004, kde sa hovorí o tom, ako by mala vyzerať ideálna dohoda IPA. Teda, citujem z tejto dopadovej štúdie, Ideálna dohoda IPA by mala vyzerať nasledovne, mala by zjednodušovať prístup e, do Európskej únie, E, pre e, spracovanejšie výrobky zo západnej Afriky a mala by obmedzovať e, prístup tovarov z EÚ do západnej Afriky, ktoré by sa môžu vyprodukovať aj miestne. Predpokladom by bol však dobre fungujúci regionálny trh. Samozrejme, regionálna integrácia a jej zložka IPA e sa bude musieť sústredovať na e, dostatočné stimuly miestnej produkcie a taktiež jej pridanú hodnotu pre regionálne aj exportné trhy. Teda takáto bola definícia v roku 2004. Je to dosť stará dopadová štúdia, už e, je um, stará viac ako 11 rokov a ešte poznatok Concordu v tejto súvislosti je taký, že musíme zohľadniť aj hospodárskú situáciu celého regiónu 13 zo 16 krajín, ktoré e, sú predmetom tejto dohody ECOWAS, majú obchodný deficit. E, toto je východiskový bod. Aj keď obchod s Západnou Afrikou rastie, obchod z EÚ s Západnou Afrikou rastie, 13 týchto krajín ešte stále má obchodný deficit. Mm, tiež keď sa pozeráme na e, HDP týchto krajín, len niekoľko príkladov, HDP Nigérie je zhruba 520 miliard dolárov, HDP Holandska, teda mojej krajiny, je 800 miliard. Teda je výrazne vyšší, viac ako 60 vyšší. A keď sa pozeráme na najväčšiu ekonomiku v Európe, teda Nemecko, 300, 3600 miliard dolárov na rok a jedna z najmenších v západnej Afrike, Liberia, 1,95. Teda ekonomika Nemecka je 1900 násobne väčšia ako ekonomika Liberie, teda je tu istá nerovnosť medzi týmito regiónmi. Musíme teda veľmi opatrne zavádzať takúto dohodu medzi týmito dvoma regiónmi. E, aké sú teda hlavné výhrady a námietky Konkordu k tejto dohode IPA? Jednak sa to týka konkurencieschopnosti, aj keď e, niektoré výrobky boli vyňaté, citlivé výrobky, plospodárske výrobky najmä, ešte stále 75 obchodu musí byť liberalizovaného. Už som sa vyjadril, že bola vypracovaná dopadová štúdia v roku 2004 a teraz 11 rokov neskôr by bolo vhodné mať k dispozícii empirické údaje, aké by boli dopady v súčasnosti. Dozvedel som sa, že DG pre obchod už pracuje na novej štúdii, teda bolo by zaujímavé dozvedieť sa, aké budú výsledky tejto štúdie a čo preukážu o dopadoch takéto dohody na západnú Afriku. Teda konkurencieschopnosť je najväčšou obavou pre Concord e, a spriazne rovnácie v západnej Afrike. Ďalej po druhé, priorita e, sa mala pripísať tiež silnejším programom e, pre regionálnu ekonomickú integráciu, ak som to správne pochopil vo vystúpení doktore Vicky Schmidt a ona sa vyjadrila, že Regionálna integrácia v Západnej Afrike by mala prebiehať rýchlejšie ako integrácia medzi EÚ a Západnou Afrikou. Neviem, či som to správne pochopil. E, treťou obavou je e, strata e, príjmov z cieľ. Vieme, že toto bol veľmi významný zdroj príjmov, napríklad brudanie Brodanie a tak ďalej. Súčasná situácia je taká, že tieto krajiny sú do veľkej miery závislé od týchto príjmov eh, z cieľ, najmä dovozných cieľ a eh, o tieto dovozné clá by prišli do veľkej miery. Len mali príklad, Nigéria by stratila zhruba 30 eh, svojich príjmov z týchto tarif podľa štúdie z roku 2013 z komisie ECOWAS EUMOA. E ďalej štvrtá výhrada sa týka politického priestoru Politický priestor západných krajín Afriky bude obmedzený, ako som už spomenul, um, dovozné um, uh, e, e, a celá danie, taktiež vývozné celá tie sa orientujú podľa e, sadzie BVTO, taktiež rozsah politického pôsobenia sa zmierenie v dôsledku IPA. Toto sú teda najväčšie oblasti znepokojenia pre Concord. Taktiež si kladíme otázku, či by Európska únia možno mala zmierniť svoje e, požiadavky na tento región. Tento región totiž sa vyjadril samotný, že 60 liberalizácie to by bolo priateľné, ale Európska únia neprijala túto ponuku a teda záver bol taký, e, že to bude 75 Na záver by som e, tento súbor poznámok chcel uzavrieť novou správou e, Holandskej poradnej rady pre medzinárodné záležitosti, e, kde sa hovorí o rámci po kotonu. Tiež sa vyjadrujú k obsahu dohôd IPA, taktiež k procesu, ktorý viedol k vzniku týchto dohôd IPA. Citujem, v posledných niekoľkých rokoch rokovania si klady zatiaľ uzavretie dohôd IPA pričom sa venovala pozornosť najmä obchodnej disciplíny tradičného charakteru. Takéto dohody sa stali samotným cieľom samým o sebe bez toho, aby podporovali všeobecnejšie ciele rozvoja, tak ako to stanovuje dohovor z Kotonu. A druhý citát v oblasti hospodárskej spolupráce a obchodu e, je veľký problém, čo sa týka koherentnosti Obchodná politika EÚ veľmi často je založená na exkluzívnej obchodnej logike namiesto integrovaného prístupu e, obchodu a rozvoja. Toto je eh, jedna z hlavných príčin tohto eh, problému v procese vypracovania IPA. Eh, rozvoj aktuálneho systému takýchto dohod IPA bol veľmi silný proces a to aj obrazne, aj doslovne je to proces, ktorý sa nesústreďuje na výsledky a nové ukazovatele rovnováhy obchody, obchodu medzi EÚ a týmito krajinami je veľmi znepokojujúce. Koniec citátu zo správy z tejto holandskej poradnej Rady pre zahraničné záležitosti. A teda, aby som to zhrnul, a tu vlastne vyjadrujem stanovisko mnohých mimovládok a mnohých partnerov z západnej Afriky. Concord mm, by chcel poradiť výboru pre rozvoj, aby vyslal jasný signál výboru pre medzinárodný obchod, ktorý má na starosti eh, vyjednávanie týchto dohod, aby dohoda v takomto znení nebola považovaná za eh, dohodu, ktorá by bola v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja tohto regiónu. Ďakujem pekne. Ďalej posledný rečník pán Jajaso, zástupca ECOWAS pri Európskej únii. Ak, som, ak tomu dobre rozumiem, takže nech sa páči uh, náš názor. Myslím, že všetci členovia ECOWAS Západnej Európy to ešte, Afriky to ešte ne uh, ratifikovali, ak sa nemilím, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani McEwan. Takisto ďakujem výboru DV v Európskom parlamente, že ste nás dnes e, pozvali medzi vás. Teší ma, že tu sú e, viacerí kolegovia z rôznych krajín. Máme tu pobrežie Slonoviny, e, takisto Benin a myslím Togo, ak sa nemýlim. Takže vítajte medzi nami, milí kolegovia. Pani Makavan, Chcem e, povedať e, pár veď k tej dohode, ktorú sme podpísali a vyrokovali teda najprv s Európskou úniou. Západná Afrika. Mm, to je vlastne to naše krajiny teda plus Mauritánia. Máme tam 12 e, krajín chudobných a 4 s tými stredovými príjmami a ten text, ktorý my sme my prijali s Európskou úniou, ten berie všeobecný konsenzus, v ktorom sa dopracovali jednotlivé strany, teda Európska únia, Západná Afrika, pokiaľ ide o tri hlavné otázky. Poprvé, prístup k trhom, potom ten rozvojový aspekt a text dohody ako taký. Čiže e, prístup k trhu s tovarom. A na rozdiel od toho, čo povedal pán kolega z Konkordu, tak by sme ešte nevyrokovali tú dohodu, pokiaľ ide o služby. To, e, tam do istej miery služby už boli liberalizované, ale teda to, o tom sa tentokrát nero, nerokovalo. Čiže otázky služby alebo služieb, e, tie sa budú, e, oni sa budú rokovať neskôr. Práce, ktoré vedli k týmto rokovaniam, prebiehali na regionálnej úrovni, mali sme taký participatívny e, prístup k tomu, to je pre nás veľmi dôležitá vec, čiže boli to tam e, zaangažované štáty, e, súkromní aktéry, vládni aktéry, národné parlamenty, regionálne parlamenty, takisto aj neštátne sektory, teda občianská spoločnosť a súkromný sektor. A práve na tej občianskej spoločnosti veľmi trváme. Takisto sú aj skupiny výrobcov a akademici. Takže týchto všetkých sme tam mali zaangažovaných všetkých, týchto ľudí sme tam e, začlenili, bol to veľmi participatívny proces, aby sme takto postupovali v rámci tých rokovaní a e, potom tak sme rokovali s Európskou úniou. Čiže vďaka e, tomuto participatívneho procesu sme mali e, počas celého toho procesu e, názory k dispozícii rôznych aktérov, vrátania občianských predstaviteľov občianskej spoločnosti, výrobcov, súkromného sektoru a tak ďalej. Čiže opäť toto chceme zdôrazniť a povedať, že na úrovni e, Rady ministrov a hlav e, štátov e, bol tento participatívny prístup a keď došlo k nejakej v nejakom blokovaniu, tak pán prezident Senegalu Makesal mal možnosť posilniť tie nejaké inštrukcie, ktoré potom vedúci negociátorov dostal a viedlo to k dohode, ktorá je nakoniec e, dohoda o prvom rade obchodná, je to dohoda o voľnej obchode, ale tam aj, voľnom obchode, ale tam aj silný rozvojový e, rozmer, pretože tam v prvom rade hovoríme o, s, o zlepšení e, e konkurenceschopnosti, čo je veľmi dôležité pre rast a pre rozvoj, tam takisto posilnenie rôznych ďalších kapacít a schopností jednotlivých aktérov a dokonca aj kompenzácia jednotlivých e, aktérov zo strany e, daňových e, príjmov, pokiaľ je teda náš region. Čiže architektúra tejto dohody vychádza z viacerých tém, ich približne 10 a chcem z toho spomenúť možno 3 alebo 4. Poprvé, obchodné partnerstvo, pre trvalo udržateľný rozvoj. Táto časť textu zdôrazňuje potrebu toho, že treba v rámci dohody e, dosiahnuť komplementaritu medzi liberalizáciou obchodu a na druhej strane rozvojom. Obchodná liberalizácia, tu sa hovorilo, že to nestačí na to, aby sme sa dopracovali k procesu trvalo udržiteľného rozvoja, pokiaľ tam nebude snaha aj e, o zlepšovanie schopnosti a e, teda snaha o trvalo udržiteľný rozvoj to je jeden bod. E, potom e, realizovateľnosť tejto e, dohody hľadiska technického aj finančného tak, aby sme teda mohli, aby, aby Európska únia pomohla regiónu dosiahnuť tie ciele, ktoré sú tam uvedené. My sme pripravili taký návrh akčného projektu, kde v rámci e, tohto programu sa to volá, teda, teda je to obsiahnuté a hovoríme tam o rozdieloch medzi jednotlivými mechanizmami. Možno, že v prípade niektorých regiónoch sa zachádza trochu ďalej, ako v prípade niektorých iných, ale v tej dohode sa ráta s, tom, s tým, že konzultácia a mediácia sú veľmi dôležité aspekty a takisto hovoríme tam o spolupráci v justičnej oblasti, medzi e, štátmi západnej Afriky a teda tieto mechanizmy e, samozrejme umožňujú aj potom e, riešiť prípadné spory iným spôsobom. Čiže vo všeobecnosti ten konsenzus, o tom sme, o tom sa z, zhodli, tým, boli tam tie čísla nastavené na obdobie 20 rokov a tie tri hlavné e, ciele osraňovania e, colných e, poplatkov v Západnej Afrike boli nastavené tak, aby to bolo v súlade s predpisom CDAO, pokiaľ ide o colné tarify. A boli tam konkrétne opatrenia antidumpingové alebo také tie klauzuly pre nové priemyselné sektory, tak aby sme chránili konkrétne sektory výroby. Takže nezabudali sme na výrobný sektor a takisto sme dali tam klauzulu, ktorá hovorí, že nie je možné ehm, z jedného štátu do druhého predávať také produkty, ktoré sú v rámci medzinárodného, medzinárodného obchodu zakázané. Čiže tieto prvky dokopy znamenajú, že ehm, táto dohoda má silný rozvojový rozmer. Trvali sme na tom, že treba nastaviť takým spôsobom, aby tam boli všetky strany zaangažované a tam aj občianská spoločnosť e, e, sa účastní na tých spoločných orgánoch, pokiaľ ide o spustenie tejto dohody alebo uvedenie do praxe. Tu chcem zdôrazniť, ja už som to trochu aj spomínal, ale proste máme tu jednu e, výzvu, ktorú táto dohoda predstavuje, a to je efektívnosť financovania práve toho rozvojového rozmoru, čiže to je ten program dohody pre rozvoj. A v tomto balíčku máme nejaký nástroj, ktorý nám umožní e, dohodu z hľadiska dlhodobého považovať za udržateľnú, pretože e, malo by to viesť k e, výraznému alebo silnému rastu, k posilneniu konkurencieschopnosti jednotlivých hospodárstiev a k tomu, aby sme mohli vyvážať teda výrobky do Európskej únie a podporovať aj investície. Pokiaľ ide o vykonanie tohto, tejto, tejto dohody, je veľmi dôležité, aby e, mobilizácia zdrojov bola výrazná. Máme tu e, prioritné projekty, ktoré chceme financovať a tie by mali mať k dispozícii primerané financovanie. To je dôležité. Ak chceme teda podporiť rast. E, na záver chcem povedať, e, že bez tejto dohody by boli veľmi výrazné e, dôsledky, pretože ten región by sa dezintegroval, pretože e, sú tu, boli by tu rôzne obchodné režimy v rámci západnej Afriky, pričom e, máme tu už istý model, ktorý je považovaný za ten, za ten hlavný v našom regióne. Takže zašlo by takéto dezintegrácie A potom druhá vec, niektoré krajiny ako Ghana alebo pobrežie Slonoviny, by stratili e, trhy v Európe. To by ich konkurenčnosť veľmi negatívne ovplyvnilo. A ešte chcem zareagovať na to, čo, akú úlohu e, zohrala Concord. Oni keď navrhujú liberalizáciu, ktorá je 100%, tak my sme rokovali, vyrokovali e, regionálnu dohodu. To, je, to sú regionálne hodnoty. A pokiaľ sa dostanete na E, úroveň 60%, tak znamená to, že niektoré krajiny potom budú liberalizovať iba do 15 alebo 10% a to neakceptovateľné. Žiadna západoafrická krajina takéto niečo by nespravila. Teraz e, kolegovia hovorili o tom, že dochádza k e, zniženiu colných príjmov napríklad v prípade Nigerii. Ja dneska aj tie čísla máte, lebo my sme sa dopracovali k iným. Čiže chcem zdôrazniť, že tieto straty colných príjmov to je relatívna záležitosť, pretože už sa nachádzate e, v regióne s krajinami, ktoré, sú, ktoré majú veľmi nízku mieru e, zdaňovania. Čiže ťažko hovorí o nejakej veľkej strate e, príjmov v tomto zmysle. V každom prípade CDAO v západnej Afrike si žela, aby Výbor pre rozvoj výrazne podporoval tú dohodu, ktorú my sme uzavreli s Európskou úniou. Ďakujem pekne. Okay. That, um... Ďakujem pekne. Bolo zaujímavé pozrieť sa na tie rokovania z vášho pohľadu. Ešte tu máme Kristofa Fielnera, ktorý je spravodajca za INTA. Vidíte, ako sa k vám milo správame tu na výbore DV, nie na e, Envy, tam to možno funguje, e, funguje inak, ale my na to dávame dokonca čokoládu, vidíte, aký sme milí. A potom kolega Neuser, a potom tiež spravodajca, a potom ostatní kolegovia. Ďakujem pekne pani predsednička a ďakujem za tú čokoládu sekretariatu. Budeme to importovať a budem podporovať e, čokoládovú koherentnosť e, v rámci parlamentu. Ja som sem prišiel preto, najmä, aby som si vypočul vás. Ja viem, že budeme mať stanovisko, budeme mať dokument, ale nie vždy sú všetky perspektívy vypočuté. Ja by som dal dve otázky. Najprv otázka možno na komisiu. Ja už som to počul viackrát, že je tu isté prepojenie medzi dohodou z Kotonu. Je to dôležité to je veľmi dôležitá časť toho, aby tieto sociálne štandardy a environmentálne štandardy boli e, v dohode zachované. Bolo by zaujímavé vypočuť si pohľad komisie na to, ako oni vnímajú to, že má vypršať dohoda z Kotonu. Lebo ja som počul k tomu rôzne veci. Niekto hovorí, že to nie je problém, druhý hovorí, že to je problém, že by to mohol byť problém a komisia, ktorá to napísala, na to určite má nejaký názor. A potom faktová, faktická záležitosť. Ja neviem zladiť tie dve veci, ktoré počúvam od našich kolegov z ECOVAS a potom od e, Concordu. Občianska, občianská spoločnosť bola zaangažovaná alebo nebola zaangažovaná? Ako vás hovorí niečo, teda, že občianská spoločnosť bola zaangažovaná, plus minus, ale kolegovia z Concordu z Holandska hovoria, že to tak nebolo. A to je faktická záležitosť. Proste buď tam boli zaangažovaní, alebo neboli. Ťažko nájdeme nejakú situáciu medzi. Ďakujem. Komisia tu je, môžu vám dať odpovede na vaše otázky. Nemáme tu ľudí z občianskej spoločnosti s výjimkou Concordu, aby to nejakým spôsobom potvrdili alebo vyvrátili. Ešte Norbert, Neuser, pán spravodajca, nech sa páči. Äh, ďakujem pekne, ďakujem aj äh, za všetky äh, stanoviská a názory, aj keď sú dosť odlišné. To naše rozhodnutie dosť komplikuje, nezjednodušuje, ale napokon preto organizujeme toto vypočutie. Chcem sa opýtať, prečo sa venujeme menej výsledkom Carifora sú totiž oblasti, v ktorých to prebehlo dobre. Prečo v prípade Ekovasu sa uberáme inou cestou? Ďalej druhá vec, mm, ktorá ma trošku hnevá, sú odvolávky na kotonu. V súčasnosti nikto nevie, ako bude proces pokračovať, nikto nevie, kedy e, sa uzavrú dohody páze ECOVAS. Neviem, či má vôbec význam pre takýto časový úsek, ktorý je dosť krátky, odvolávať sa na kotonu Ďalej, e, konkrétne je tu, je tu obvinenie, že sociálne a pracovné štandardy sa príliš málo zohľadňujú. K tomu by som chcel nejaké podrobnejšie informácie a taktiež zahrnutie občianskej spoločnosti mimo vládok. Myslím, že doposiaľ e, to bolo nedostatočné, ale zástupca Ekovak sa vyjadril, že vytvoríme grémia tak, aby občianská spoločnosť sa tohto procesu neskôr mohla zúčastňovať to podľa mňa znie tak, že doposiaľ mimovládky neboli dostatočne zastúpené. Toľko teda moje otázky. Um, Tenový spravodajca, pán Seller a potom Maria Hajduk. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj expertom za to, že sú nám tu po boku, takto na pomocne a tiež zástupca Tekovaku e, sa dosť výrazne vyjadril za e, tieto dohody. Neviem, komu mám teda viac veriť, či jemu ako zástupcovi svojich štátov alebo e, verejnoprávnej nemeckej televízii, ktorá v nedelu vo svojom magazíne Európe priniesla reportáž, kde sa varovalo pred tým, čo tí zlí chcú opäť utláčať africké štáty e, v mene dohôd o voľnom obchode, chcú e, prebytky, obchodné prebytky a výrobné prebytky z Európy e, dovážať do afrických štátov. To sa ukázalo na príklade Ugandy, kde sa plánuje oddelená dohoda o voľnom obchode a Ghana, tá od roku 2009 už na dobrovoľnej báze uplatňuje voľný obchod v prípade Gany tá je zaplavená a pre výrobným prebytkom hydiny z Európe a to úplne ničí miestnu produkciu hydiny. To sa uvidlo ako jeden príklad toho, čo teda Európska únia spôsobuje v týchto krajinách, keď africké štáty um, sa dostávajú do dohôd o voľnom obchode z EÚ. Otázky tu už zazneli. Ešte máme niekoľko dní čas na to, aby sme sa venovali o niečo intenzívnejšie tejto téme a ak sa štáty západnej Afriky alebo e, ekonomické združenie e, eh, štátov západnej Afriky dovtedy nevyjadrí, budeme v dosť ťažkej pozícii. Ďakujem. Thank you, Maria Hojbuch. Maria Hojbuch. Ďakujem. Aj ja tu mám ešte veľa otázok. Vypočula som si toho výhod, ale chýba mi tu trošku viac ehm, informácií, čo sa týka dopadových štúdií. Ak som to správne pochopila, zatiaľ nemáme aktuálne platnú dopadovú štúdiu, ako to vyzerá s rozvojovými, s rozvojovými cieľmi, či je to v súlade alebo nie. Takáto dopadová štúdia by sa predsa mala robiť vopred a nie až následne. To je niečo, čo mi naozaj veľmi vadí ďalej, čo sa týka prístupu k trhom. Mm, tu rokujeme mm, my ako jeden z najbohatších regiónov sveta, Európska únia, s jedným z najchudobnejších regiónov sveta. Medzi týmito štátmi je 12 z 16 štátov, e, ktoré sú najmenej rozvinuté majú jednostranné obchodné preferencie a očakávajú, že by mohli dodávať bez nejakých dovozných kvót do EÚ. Kde je vlastne skutočná výhoda pre tieto krajiny? V súčasnosti e, už výhody majú, ale tak, ako sa to dohodlo, 75% svojho trhu by museli potom na základe týchto dohod otvoriť. A neviem, kde by bola potom zabezpečená ochrana regionálnej produkcie. Zdá sa, že je tu dosť veľká nerovnováha zatiaľ. A to mi dosť vadí na týchto dohodách IPA. Ešte ďalšia vec, dlhodobý e, rozvoj a perspektíva dlhodobého rozvoja. My dovážame prevažne suroviny z týchto krajín, či už ide o polospodárske suroviny, e, drevo, banány, bavlnu, um, olej sú to suroviny, ktoré sa potom spracúvajú a tým sa vytvárajú hodnoty tu v Európe. Ako to je v súlade s požiadavkami podpory rozvoja v týchto krajinách. Vyvážame eh, však na oplátku už spracované výrobky, teda tá pridaná hodnota sa uskutočnila tu u nás. To je podľa mňa dosť zložitá eh, situácia a dočasná liberalizácia obchodu na základe IPA by bola v podstate ešte ďalším sprístupnením surovín a tieto krajiny by stratili ešte viac z týchto príležitostí spracovania a vytvárania hodnot. Myslím, že tieto krajiny by tým mali obmedzené možnosti obohatiť svoju vlastnú ekonomiku, chrániť svojich výrobcov a podporovať svoju vlastnú výrobu. Už to tu zaznelo. E, dokonca myslím, že e, zástupca IPA e, to povedal, stratili by sa príjmy z daní, siel, to sú veľmi výrazné príjmy do rozpočtu týchto krajín. Aj to je podľa mňa dosť zložité a malo by sa to podľa mňa prehodnotiť. Ďalej, polnospodárstvo, e, to mi mimoriadne leží na srdci. Ponospodárstvo je predsa hlavným sektorom v západnej Afrike. 60 zamestnancov a 80 potravín je e, z tohto regiónu. A keď si pomyslím na spoločnú európsku polnospodárskú politiku, mám veľké obavy, dovoz e, súrovín, ktoré by sa potom spracovali na miestnych trhoch. E, to by boli do istej miery liberalizované súroviny a teraz máme konkrétny príklad mlieka. Ja e, som kedysi produkovala mlieko, teraz sa kvóty znížili. Máme tu celé odvetvie mliekarenského priemyslu, e, ktoré hovorí o tom, že z Afriky e, sa stane lúka e, celého sveta tým, že sa budú tieto dovozy podporovať, tak sa miestna produkcia obmedzí. Ja pred 20 rokmi som sa veľmi hnevala z toho, že my v Európe, kde sme mali už tak či tak veľkú vojnu o ceny, sme museli prihľadať ešte na kolegov v Afrike a aj tí v dôsledku toho potom trpeli. Mám teda rôzne výhrady k tomuto procesu. Celkom iste k tomuto e, budeme predkladať množstvo pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Okay, thank you. Now we've got... Ďakujeme. Ešte máme troch rečníkov. Máte maximálne dve minúty, pretože máme ešte jeden bod. Pán Stýr, ďakujem všetkým rečníkom. Je tu viacero otázok, ale v konečnom dôsledku budeme musieť rozhodnúť o tom, či parlament dá súhlas alebo nie, takže nemôžeme otvárať všetky body, o ktorých sa má rokovať. Čiže praktická otázka, hlavne na pani e, Šmigel. Všetci rečníci sa mi páčili, ale vaša prezentácia aj štúdia obzvlášť nevykreslili ste to e, ružovo, to DHP, ale hovorili ste o pre a proti, čo by hovorilo, aký by bol dopad e, na západnú Afriku, keby to hlasovanie v parlamente nedopadlo dobre. A potom zástupkynia Concordu Pozrel som sa na váš dokument, hovoríte, že vyšší predstavitelia západnej Afriky v roku 2014 v júli podpísali DHP pod tlakom EÚ. To tvrdí Concord. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť, prosím? Ďakujem teraz Kristian Preda a potom Judith Sargentinia Pereira. Kristian, ďakujem pekne. <clears throat> Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí dnes po obede vystúpili. Otázka, ktorú som chcel položiť, už odznela a síce dialog s občianskou spoločnosťou. A čo vlastne znamená interná konzultácia? Ak by ste na tú prvú otázku odpovedali kladne. A ešte chcem povedať, že my v Európskom parlamente nemôžeme padnúť do tej paste, do ktorej sme už viackrát padli, teda mm, pustiť sa do akejsi samostigmatizácie EÚ, ktorá by bola zodpovedná za všetko e, zlo a svojím spôsobom by bola zodpovednejšia ako miestne politické elity. Podľa mňa je to veľká chyba. Pretože hlavní zodpovední sú tí, ktorí sú v politike. A potom potreba rešpektovať ľudské práva. Je to aj v preambule týchto DHP strany sa zavezujú k rešpektovaniu ľudských práv a pritom sme svedkami veľkých politických kríz a kvôli ním je rešpektovanie ľudských práv problémom. A myslím si, že toto je práve ten problém, na ktorý sa treba pozrieť zblízka, nie sa teda e, stigmatizovať a tvrdiť, že Európa robí viac chýb ako tie režimy, ktoré sú pri moci. Treba na to dávať pozor. Ďakujem. Judy Sargentini. <clears throat> Ďakujem, pani predsedajúca. Mnohé tu už odznelo. Pýtala sa um, Mari Hojburg, ale chcem možno na to nadviazať Vypočula som, sa, vypočula som si predstaviteľa ECOVASu, hovoril o istom časovom harmonograme. To by mohlo spôsobiť problémy pre obchod a ja myslím, že je to niečo, čo je možno diplomatický, ale nie politický problém. A v konečnom dôsledku je to politické rozhodne, rozhodnutie. Africká únia povedala, že e, vidie celý región ako najmenej e, rozvinutú oblasť. Znamená, že by neboli ani potrebné DHP. E, máme skúsenosti s Moldavskom, ak e, žiadame o výnimku pre Moldavsko, ale nie sme ochotní to spraviť pre ECOWAS, tak je to problematické. Vieme, ako to funguje, vieme, ako sa o tom nebude diskutovať na pôde národných parlamentov, pretože oficiálne to nie je potrebné, ale my sme tu o tom hovorili a výsledkom je, že my to vraj vieme lepšie ako samotné africké krajiny, ale my počúvame našu vlastnú občianskú spoločnosť, ktorá má úzke vzťahy s miestnymi organizáciami. Vy ste boli niektorí na Fidži, nedávno hovorili ste s členmi AKT a veľmi jasne povedali, že nie sú spokojní s tým, ako sa rokuje o DHP Takže máme nárok na isté odpovede a nemali by sme byť taký paternalistický, hlavne ak si myslíme, že to nie je dobrá dohoda. Ďakujem, Pedro Silva. Obrigado. Obrigado, prezident. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že Európsky parlament je naďalej v ťažkej situácii, pretože po dlhom rokovaní musí Európsky parlament rozhodnúť e, o tom, či vyrokovaná dohoda je dobrá a uplatniteľná v praxi. A pritom sa rokovalo s ďalšími 16 krajinami, takže treba si vypočuť aj ich Odzneli už isté otázky, takže ja položím iba dve a možno by som sa mohol obrátiť na tu prítomných expertov s žiadosťou a o analýzu. E, musí to byť asymetrický prístup. E, táto dohoda, neviem, či je dostatočne asymetrická. či úroveň alebo miera eh, liberalizácie je eh, možná pre takéto krajiny a či to prechodné obdobie je dostatočne dlhé. Taktiež sa povedalo, že výpadky kvôli clám eh, musia byť vykompenzované programami v záujme spolupráce. Teda musia byť nájdené iné e, zdroje príjmu. No a nevieme, či tieto alternatívy naozaj dostatočne vykompenzujú e, výpadky e, z colných príjmov. Tu by bolo naozaj dobre si vypočuť vašu analýzu, teda dopady dohody. Už tu odznela aj dôležitejšia otázka síce dopad e, v prípade nedohody. Ďakujem pekne. Predtým, ako dostane, dostanú slovo rečníci, ešte využijem prítomnosť komisie. Mám tu tri mená. Pani Galina z DG Trade, e, Didier Verse z DGD a ešte jedna osoba, ale asi všetci priestor nedostanete. Najskôr generálne riaditeľstvo pre obchod, možno pár minút na odpovedanie na otázky. Dostanú priestor aj kolegovia, takže ďakujem v mene komisie, zariadom na niektoré otázky, ktoré tu po obede odzneli. Treba si uvedomiť, že toto je záujm, eh, dohoda v záujme eh, rozvoja Možno, že by bolo dobre mať aj technickú schôdzu, aby sme to aj dokázali. Chcem zdôrazniť, že je tu dlhodobý záväzok pomáhať regiónu nielen cez liberalizáciu, ale inými spôsobmi. Je to v článku 54.3 tejto dohody Hovorilo sa o viacerých e, bodoch, nebudem ich teda opakovať, ale čo sa týka e, výpadkov kvôli e, colným príjmom, tu by sme naozaj mali prijať nejaké opatrenia a je tu aj nedávna štúdia Svetovej banky, kde sa hovorí, že DHP v súčasnej podobe, pretože to je dôležité. A v prípade veľkých ekonomik ako Nigéria, ten výpadok v konečnom dôsledku o 20 rokov predstaví 0,8 čiže skoro nula. Možno, že by sme teda mohli zorganizovať technickú schôdzu. Aj vývozné clá tu by sa to možno, že nemalo miešať s otázkou DHP. Tu nebude iba regionálny prístup, sú tu aj pravidlá o pôvode a tie sú veľmi výhodné. To sme uplatnili napríklad aj vo východe Európy E, potom otázka hydiny a mlieka. Tieto vy, e, produkty sú vyňaté, sú tu zábezpeky v DHP. A ak sa aj nedá zakázať dovoz, tak sa aspoň zakazuje dovoz z Európy. Väčšinou sú to kurata e, z Brazílie. Potom dohoda z Kotonu. Mm, vy ste správne povedali, že tieto zásady sú súčasťou dohody z Kotonu. Pre nás je to veľmi dôležitá súčasť eh, aj tejto dohody. Kotonu je akási veľká supraštruktúra, eh, detská práca, korupcia a tak ďalej. Eh, to všetko tam je. Vy ste oprávnene znepokojení rokom 2020 Treba ale rešpektovať tých partnerov, ktorí to podpísali a možno, že neradi počujú, keď sa hovorí o roku 2020. Keď vyprší kotonu, tak budeme opäť hovoriť o DHP a udržateľnom rozvoji. Sú tu doložky ktoré s tým počítajú a sú tu aj podpísané dohody, ktoré svedčia o tom, že Európa vychádza vždy z týchto zásadných e, prvkov. Dobrý právnik by vám vysvetlil, že toto je smerodajné, nie je otázka, či je tu kotonu alebo nie. Takže je to asi dosť veľké nedorozumenie. To, že niečo skončí, tak e, to neznamená, že sa už nebudeme k tým zásadám hlásiť. Nemal to byť teda problém, pretože kotonu vyprší, tak bude nejaký nástupca, aj keď o tom viac povedať nemôžem, ale tie zásadné prvky budú naďalej platné. Lisabonská zmluva článok 215 znamená, že vždy môžeme prísť istými reštrikciami, takže máme naozaj veľa nástrojov k dispozícii. Dúfam, že som zareagovala na otázky a ešte jedna vec, keď už mám slovo tu v Európskom parlamente. Treba si uvedomiť, že, ako povedala doktorka Šmingová, máme tu niečo E, obťažné a síce monitorovanie dohôd a to je skôr akýsi apel z mojej strany v tejto e, v tomto prípade máme občianskú spoločnosť a máme aj parlamentné zhromaždenie, aj pozorovateľov. A ja myslím, že parlament by nám mohol pomôcť s monitorovaním. Dohody môžu byť dobré alebo zlé na papieri, ale ja musím povedať, že na toto som pyšná, pretože je, to, je tu politický súlad a určite e, to bude závisieť vždy od toho obsahu a ešte Didier Verse dostane slovo, pretože je dôležitá podpora aj plnohospodárstvu. Ďakujem. Čo najstručnejšie? Rozvojový aspekt je pre nás najdôležitejší. Čo si myslí DG Deoko? Veľmi stručne k tomu rozvoju nepočíta sa s dodatočnými finančnými prostriedkami pre DHP, ale v rámci 11. Eh, Fed sa zohľadňujú záväzky z januára 2014 vo vzťahu z ECOVAS a UEMA e, v oblasti plnospodárstva energie, dopravy a medziná- regionálnej integrácie a pomoci občianskej spoločnosti. To budú jednoznačné priority v tomto 11. programe. Je tu aj rozhodnutie rady z apríla 2014, marca 2014 vyčleniť 2,5 miliardy eur miliardu poskytne aj Európska investičná banka a 2 miliardy členské krajiny. Sú tu, je tu hlavne eh, Európsky fond e, s bilaterálnymi a regionálnymi e, obálkami a polnohospodárstvo tvorí e, zhruba 50 takže sa určite na malých polnohospodárov nezabúda, ale aj na energetiku a dopravu. Takže rozvoj je určite jadrom tejto DHP. Európsky rozvojový fond určite chce pomáhať západoafrickým krajinám pri zvyšovaní konkurencie schopnosti, posilňovaní polnohospodárstva, pretože je to najdôležitejšie odvetvie v tejto časti Afriky. Pomôžu teda naše bilaterálne, regionálne a tematické programy. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či ešte niekto niečo chce veľmi stručne dodať. Pán Sofer, stručne občianská spoločnosť sa e, zapájala do rokovaní na rôznych úrovniach. To chcem zopakovať. My sme zapojili občianskú spoločnosť a pri každom zasadnutí boli zastúpení v prípade každej krajiny a potom rokovací výbor, tam je regionálna občianská spoločnosť, čiže skonzultovaní boli, ale niektorí hovorili, že prístup k ponuke na trhu nie je dostatočný 75 eh, to neznamená, že všetky krajiny budú liberalizovať do výšky 75 Je to regionálny priemer eh, Gambia, to je necelých 50 Niektoré iné krajiny dosahujú 70 takže ide o regionálny priemer a napríklad pobrže slonoviny liberalizuje do výšky 80 ale oni už e, súhlasili s takýmto otvorením trhu. To je priemer, čo neznamená, že všetky krajiny v tejto časti Afriky to spravia. A budeme ochraňovať všetky polnohospodárske výrobky, aj výrobky chovu, tie sú vyňaté z liberalizácie, to musí byť jasné. A taktiež sme sa dohodli na kompenzácii výpadku colných príjmov. Dôležitý je rozvojový rozmer, konkurencia, schopnosť, diverzifikácia ekonomik a infraštruktúr a taktiež tu bude pomoc pri e, fiškálnych e, reformách. Treba možno, že zvýšiť mieru zdaňovania, čo možno, že dokonca priniesie so sebou rozpočtový prebytok. Ja som iba chcela, eh, chcel povedať, že bilaterálne obchodné preferencie pre túto časť Afriky nič nepriniesli. Ja už som povedal, že tu možno dochádza k istému prekrývaniu eh, režimov a istým spôsobom sa vám chceme približiť. Zrušili sme víza, eh, chceme zaviesť aj spoločnú menu. snahe sa priblížiť EÚ. Ale ak nebudete súhlasiť s regionálnou DHP, tak to nebude fungovať. Takže toľko som chcel povedať, pani predsedajúca. A taktiež sme sa pustili do štúdií, do modelov. Dopady sú celkovo pozitívne. Ďakujem, pani Šmik. Možno, že ste ma nesprávne pochopili. DHP naozaj prinášajú nové príležitosti. Ja mám diferencovaný prístup, ale celkovo si myslím, že predstavujú veľký potenciál a umožňujú riešiť e, problémy. Ja myslím, že je to podrobnejšie uvedené v mojom dokumente. 130 e, ja myslím, že to je jedinečný cieľ a je to zlepšenie v porovnaní s kotonu. A ako už bolo povedané, myslím, že je tu dosť asymetrie, ale každopádne je tu aj nástroj na monitorovanie. Parlament by tu mal zohrávať dôležitú úlohu. A je tu taktiež dostatočná flexibilita. E, colné výpadky, tu chcem iba zdôrazniť jeden ďalší alebo dva body Bude to dlhodobý výpadok, myslím, že to príde až po 20 rokoch, ak dovtedy obchod bude na súčasnej úrovni, ak nebude žiadna daňová reforma uskutočnená. Daňová reforma je tak či tak potrebná, pretože je veľmi zlé, ak krajina príliš závisí od dovozu a bráni to aj v regionálnej liberalizácii. Preto je potrebná daňová reforma. A čo sa týka dôsledkov, už tu boli zdôraznené hlavné body. Treba zaručiť prístup e, k trhu a DHP predstavujú dodatočné príležitosti. Takže táto DHP naozaj podľa mňa stojí aspoň za pokus. Možno, že ešte na záver Concord bolo povedané, že vaša analýza nie je správna, ale možno, že sú predsa len veľké výhody. Because it's not the last discussion, this is the first discussion. We, have, we haven't even had a report yet from Mr. Noiser, so. I would like to address a few questions. Uh, thank you. Odpoviem na niekoľko otázok, ak dovolíte. Najskôr na otázku pána Fielnera, čo sa týka zapojenia občianskej spoločnosti do tohto procesu. E, mimo vládok myslím, že boli zapojené dokonca o niečo viac ako v iných regiónoch. Teda v tomto zmysle súhlasím s pánom Som, ale ste, že je tu rozdiel medzi tým, že boli zapojení a tým, či získali, čo chceli. A je tu v tejto sále je rozdiel vnímania je rozdiel, e, či sa niečo zúčastnia a či sa napokon na niečom zhodnú. Teda áno, občianská spoločnosť sa bola zúčastnená. E, ďalej pán Neuser sa pýtal na um, dohodu o hospodárskom partnerstve s Cariforom. Chcem sa tiež vyjadriť k otázke e, dostatočnej dopadovej štúdie. Prebiehla 5-ročná revízia tejto dohody s Cariforom, len v krátkosti výsledky bolo ťažké odhadnúť skutočné výsledky tejto dohody pretože do toho zasiahla hospodárska finančná kríza, ktorá súvisela s respektíve narušila plnenie tejto dohody v praxi, čo sa týka náznaky obchodných tokov, napríklad v prípade Dominikánskej republiky, v niektorých výrobkoch a taktiež v prípade niektorých konkrétnych tovarov, ktoré sa vyvažovali napríklad ryža. Tam sa to prejavilo, avšak v obchodných štatistikách na úrovni medziregionálneho regionálneho um, obchodu sa to prejavilo len obmedzenie a toto je obsiahnuté taktiež v DHP. Čo sa týka dopadu na chudobu, uh, úroveň práce a životné prostredie uh, v súvislosti s udržateľným rozvojom aj e, tu bola buď minimálna zmena alebo nedostatočné údaje k dispozícii, teda nemáme o tom dostatočný prehľad. E, je ťažké teda vyvodiť nejaké konkrétne ponaučenia z príkladu Carifora ako istý model toho, čo by to mohlo znamenať pre západnú Afriku. Uh, Avšak eh, podľa mňa stojí za to preskúmať to. Teda tá, tá 5-ročná revízia bude dôležitým dokumentom a musíme k nej pristupovať eh, seriózne a snažiť sa z nej niečo eh, naučiť. Čo sa týka údajov a dát, súhlasím s pani Kaliny, že existuje štúdia Svetovej banky, ktorá uvádza odlišné čísla, čo sa týka straty príjmov z cieľ daní. Ak sa nemýlim, E, tam v štúdii sa spomína Nigéria, ale sú aj iné krajiny v tomto regióne. Máme tu krajinách po, e, krajiny po Ebole, e, Liberia, Sierra Leone a tak ďalej. Aké dopady budú na tieto krajiny? Ďalej Mali, to je ešte stále poznačené konfliktom na severe. Ja osobne som nevidel aktuálne štúdie o dopade DHP na tieto krajiny, ktoré sú tiež v tomto regióne. Bola tu aj ďalšia štúdia o Ghane, vypracovalo to oddelenie zahraničných vecí Holandska. Ghana je jedna z tých silnejších krajín v tomto regióne z ekonomického hľadiska a táto holandská štúdia dospela k záveru, že DHP by mohla nastoliť väčšiu nerovnosť eh, medzi severom a juhom krajiny. Teda toto všetko dohromady podľa mňa je odôvodnením na veľmi podrobnú analýzu. Musíme to totiž zohľadniť pri uzatváraní takéto dohody. Musíme zohľadniť efekty nielen na Nigériu a na Ganu, ale aj na ostatné krajiny v tomto regióne. Čo sa týka príjmov z daní, tu môžem povedať, že som za to, aby sa to pozornejšie preskúmalo, aké straty naozaj nastanú a aké kompenzácie potom Európska únia bude môcť poskytnúť, či to bude stačiť Chcem sa poďakovať za otvorené pozvanie pani Galina zo strany komisie, aby sme sa zapojili do monitorovacieho procesu. Mimo vládne organizácie to už robia napokon um, na úrovni Karifora e, A ak by to nadobudlo účinnosť, teda táto DHP s Západnou Afrikou, áno, naozaj sa to prejaví až v praxi a mimovládky by rozhodne mali byť súčasťou monitorovacieho procesu. Čo sa týka polnospodárských výrobkov, prepačte, naozaj už nemáme čas. Nemáme čas odpovedať na všetky otázky. Ešte k tomu bude priestor diskutovať Norbert. Dobre, takže tie polnospodárske výrobky, to už bude úplne posledná vec. Myslím, že to by malo byť súčasťou takéto dopadovej štúdie ja, ak som to správne pochopil, od zastupcu Ekovas sú eh, spokojní s tým, aby sa toto zahrnuli polsporovské výrobky, ale zároveň viem, že ešte stále sú tu výhrady napríklad v mliekarenskom sektore o sušenom mlieku. Ja som to nepovedal. Povedal som, že sektor polsporovstva je eh, chránený. To je všetko z mojej strany. Myslím, že táto diskusia, kolegovia, bola veľmi kvalitná. Spravodajca si už nežiada e, slovo. Máme ešte dostatok času, myslím, že až na jeseň spravodajca bude e, predkladať svoju správu. Chcem sa poďakovať všetkým našim rečníkom. Máme už len niekoľko minút. Tlmočníci nám dali maximálne ešte 15 minút navyše pre ďalší bod, bod 16, eh, k nášmu príspevku k prípravám na Parísku konferenciu o klíme. Bod 17, hodina otázok sa odkladá na ďalšiu schôdzu, teda toto bude posledný bod našej schôdze. Prosím láskavo, opustite sálu v tichosti. Please, I don't mind having chats after, but please do it outside, because we can't have it in the meeting. If people can leave quietly, thank you very much. Um, Máme naozaj veľmi málo času. Navrhujem, aby sme teraz absolvovali predbežnú diskusiu pred lehotou na pozmeňovacie návrhy a potom v júli e, si to opäť dáme na program. Budeme mať potom viac času na podrobnejšiu diskusiu. <laughs> Môžete ma počúvať aj cez sluchadlá, aj bez toho, aby ste počúvali tlmočenie. Máme veľmi málo času. Tlmočníci nám láskavo poskytli ešte 15 minút navyše, ale nechceme príliš zneužívať ich trpezlivosť. Najhormej sme teda dnes absolvovali krátku diskusiu predtým, ako úplne lehoté na pozmeňovacie návrhy a potom na júlovej schôdzi to môžeme podrobnejšie prediskutovať, ak to bude potrebné. Je to totiž veľmi významný bod. Je mi veľmi ľúto, že to musíme takto vtesnať do posledných minút na dnešnej schôdzi indicating areas where we want to amend the resolution from ms Zaborska, and then we have a more in-depth discussion in the July meeting. So, Pani Záborská tu nie je, je našou spravodajkyňou, poverila eh, pána Štýra, aby ju zastúpil, bude hovoriť v jej mene. Ďakujem. A pani predsednička, žiaľ, pani Záborská tu dnes nemôže byť, požiadala ma, aby som prečítal eh, jej príspevok k tejto správe. Pokúsim sa to prečítať čo najrychlejšie, ale zároveň zrozumiteľne. Now, uh, the efforts to limit human... Usilie obmedzovať uh, vplyv E, ľudskej činnosti na klímu majú ďaleko siahle dopady, isté, že majú aj pozitívne vplyvy na životné prostredie, predstavujú aj výzvu pre priemysel, medzinárodný obchod a diplomáciu. Výsledky klimatickej konferencie OSN, ktorá prebehne v Paríži v decembri roku 2015, budú zhorovať významnú úlohu v rozvojovej politike. E, dôvody sa dajú zhrnúť do dvoch bodov. Poprvé, e, klimatické zmeny predstavujú významnú hrozbu pre najmenej rozvinuté krajiny, pretože majú veľmi obmedzené zdroje vysporiadať sa s negatívnymi dopadmi na svoje životné prostredie. V dôsledku toho ľudia v týchto krajinách čelia veľkým rizikám, ktoré vyplývajú z nedostatku vody, znižovania kvality pôdy, e, ďalej hlad, podvýživa a zároveň niektoré ostrovné krajiny e, sú svetkami straty svojho územia, keďže sa zvyšuje hladina mori. Ďalej, po druhé, mm, rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny e, sa E, spoliehajú často na dovozy tovarov a energie a to má e, za následok e, veľkú uhlíkovú stopu. Tieto krajiny nie sú schopné nahradiť svoje technológie. Úlohou nášho výboru je, aby akýkoľvek akčný plán, ktorý si bude klásť za cieľ znižovanie emisí a zintenzívnenie úsilia zohľadní aj aspekty a potreby týchto krajín a najmenej rozvinutých krajín a rozvojových krajín. Preto chcem požiadať kolegov, aby podporili toto stanovisko. Poukazuje sa tu na zraniteľnosť rozvojového sveta a na prepojenie medzi klimatickými zmenami, migračnými tokmi a e, nebezpečenstvo konfliktu v súvislosti s zdrojmi. E, náš výbor zúrazňuje, že bez dostatočného pokroku v znižovaní emisí skleníkových plynov môžeme očakávať nával pristahovalcov, e, ktorý môže ešte eskalovať krízu v Stredozemnom mori. Preto by sme mali volať po spoločnej zodpovednosti aj rozvojových, aj rozvinutých krajín, aby sa e, dosiahli ciele, ktoré sa stanovia na parížskej e, konferencii. Návrh hovorí o znížení zvýšení znižovania emisí skleníkových plynov zo 40 na 50 na toto však nesmieme zabúdať ani v kontexte ohrozenia európskeho priemyslu, nezamestnanosti, taktiež e, toho, že e, je potrebné znižovať e, emisie uhlíka, ale zároveň je tu riziko presunu výroby. Musíme zabezpečiť dostatočnú koherentnosť medzi cieľmi klimatických zmien a rastu a zamestnanosti. V tomto duchu sa budeme snažiť o spoluprácu v snahe vypracovať návrh nášho stanoviska. Toľko teda znenie um, textu, ktorý mi odozdala kolegyňa Záborská. Chcem len pripomenúť kolegom, že nemusíme upravovať e, ciele, ktoré si stanovuje výbor Envy. Výbor Envy ma totiž požiadal, aby sme nezasielali k tomuto žiadne pozmiace návrhy. Minulý rok sme zaslali príliš mnoho pozmiacich návrhov a ani jeden z nich neprešiel v výbore Envy, pretože ich bolo príliš veľa. Teda možno bolo rozumnejšie zamerať sa na tie veci, ktoré sú v našej kompetencii a tam je väčšia pravdepodobnosť, že naozaj budeme mať eh, aj dopad na konečné zdenie správy. Sme vlastne všetci noví, eh, respektíve nie sme všetci noví, eh, poznáme, ako to funguje. Najskôr ste Dans a potom Maria Hojburg. Sa dance najskôr a potom Maria. On je tiež spravodajcom socialistov. Ďakujem. Ja by som sa chcel poďakovať eh, spravodajkyni a pánovi Styrovi eh, za návrh. Len veľmi stručne. Čo sa týka klimatických zmien a blížiacej sa konferencie COP, je potrebné, aby sa otázky rozvoja nevnímali ako nejaký doplnok je to súčasťou celého procesu eh, medzinárodných eh, cieľov. V tomto smere vieme, že klimatické zmeny a rozvoj eh, spolu navzájom úzko súvisia. Neexistuje pokrok, čo sa týka dopadov klimatických zmien, bez toho, aby sme zohľadnili aj otázku ekosystémov a um, spôsobu života každého na tejto planéte. Tí, ktorí sú najzraniteľnejší a najchudobnejší, sú najviac vystavení dopadom klimatických zmien. V Európe a napríklad v Severnej Amerike, teda v tej rozvinutej časti sveta, už celé stáročia sme si vyvinuli v podstate stravu, ktorá je založená na fosilných palivách máme teda mimoriadnu zodpovednosť zabezpečiť, aby ďalšie oblasti rastu a rozvoja, ktoré budú také kľúčové pre celý zvyšok sveta, aby neboli na úkor e, planéty. A to je naša hlavná úloha. Nesmieme však zároveň nejako ponaučovať ostatných e, o udržateľnom raste, keď je v našom dejnom vývoji sme neboli príliš eh, dobrým pozitívnym príkladom. Musíme teda vyzvať rozvoj krajiny, aby konali rozumne a zodpovedne, ale zároveň sme príliš eh, um, ostro ponaučovať. Eh, Biobre pre rozvoj by mal zdôrazniť, že problémy, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, súvisia aj s dostupnosťou vody, ornej pôdy a to spôsobuje aj problémy s bezpečnosťou pre tieto rozvojové krajiny. A to má samozrejme dopad aj na nás všetkých. Minulý týždeň sme tu mali hostia z Čadu, ktorý sa vyjadril, že ak nedokážete vyprodukovať eh, jedlo pre svoju rodinu, počúvnete kohokoľvek, eh, kto vám prislúbi jedlo a že vás dostane z chudoby a to spôsobuje nestabilitu. K samotnej správe Myslím, že je vynikajúce, že tu máme uznanie tej hlavnej hrozby pre najmenej rozvinuté krajiny sveta. Ja by som to ešte trošku zosilnil v znení. A je podľa mňa správne, že sa tu odvolávame aj na krízu v Stredomorí ako tému, ktorá súvisí s klímou, a pretože tu nejde len o zvyšovanie teploty v súvislosti s klímou, nejde tu o oteplovanie, je to rozhodne aj eh, hospodárske ekonomický faktor, sociálny faktor, ale aj ekologický faktor a faktor rozvoja. Ďakujem pekne, Maria Hojburg. E, ďakujem. Teší ma táto správa pani Záborskej. Myslím, že poukazuje na e, významné body najmä, pretože spomína e, najmä ciele dlhodobo udržateľného rozvoja a to, že nesmieme podkovať naše úsilie, ak sa nám nepodarí obmedziť zvyšovanie teploty na 2 stupne. Čo sa týka utečencov eh, a presťahovalectva, eh, súvislosť už tu bola spomenutá, myslím, že by sa to malo trošku aj širšie eh, rozobrať. Možno ešte jeden aspekt, ktorý tu nie je obsiahnutý, ale ktorý považujem za dôležitý ako úlohu pre náš výbor a síce COP21 jedinečnou príležitosťou nastoliť prepojenie medzi klimatickými zmenami a činnosťou OSN na agende po roku 2015. Musíme si uvedomiť, e, že e, rozhodne je to prierezová téma rozvoju politiky. Toto by sme mali podľa mňa ešte zdôrazniť. A ďalšia dôležitá vec je, že financovanie klímy aj v kontekste e, konferencie v Paríži by malo byť spomenuté, pretože rozvojové krajiny v súvislosti s opatreniami na znižovanie a prispôsobovanie sa nebudú e, schopné splniť svoje záväzky a im tu my ako výbor pre rozvoj musíme poukázať na to prepojenie, na túto súvislosť. A ešte posledná vec, rozvojová spolupráca. Európska únia by mala poskytovať viac e, podpory e, krajinám v oblasti udržateľného hospodárstva, aby sa dokázali lepšie vysporiadať s klimatickými zmenami. A toto je podľa mňa podstatná vec. Tieto krajiny a ich polnospodárstva a ich polnospodári ako takí sú ako prví a najviac zasiahnutí klimatickými zmenami. A toto podľa mňa by tiež malo byť spomenuté v takejto správe malorolníci, tých musíme podporovať e, aj diverzifikáciu rozličných e, spôsobov pestovania a rôzne iné agroekologické postupy a tak ďalej. Aj toto je podľa mňa dôležitá súvislosť medzi klimatickými zmenami a rozvojovou spoluprácou. Predložíme pozmeňovacie návrhy v tomto duchu. Myslím, že sa budeme vyjadrovať najmä k aspektom rozvoja. Thank you very much for that. I haven't had any other... Ďakujem pekne. Je tu ešte komisia. Pani Badram, TV Klim. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý deň, vážení kolegovia. Budem stručná. Um, pretože už je času málo. Chcem sa poďakovať výboru za vaše stanovisko. Myslím, že tie body, ktoré boli spomenuté v stanovisku, ukazujú, že máme dobré porozumenie otázok, o ktoré tu ide. Rozvojové výzvy sú ešte väčšie kvôli tým klimatickým zmenám a veciam, ktoré s nimi súvisia. Či sú to suchá, či sú to nepredvídateľné e, fenomény v e, počasí. To všetko dôsledky e, tohto všetkého. Potom ten KOP v Paríži, to bude dobrá príležitosť pre nás započať e, prechod na nízkouhlíkovú akciu, pretože toto bude dohoda, ktorá bude aplikovateľná pre všetky krajiny. Čiže už nebudeme to mať tak rozdelené, pokiaľ ide o tie zodpovednosti, pretože to vychádzame z nejakej kategori- kategorizácie krajín z roku 92, už to budeme teraz e, riešiť takým aktuálnejším spôsobom e, a budeme mať aktuálne princípy toho, čo e, riadi túto, tento klimatický dohovor z OSN a tým bude mať k dispozícii lepšiu reakciu na klimatické výzvy. Rozvojová spolupráca je jeden zo spôsobov, ako E, naplňať obsahom výraz klimatická diplomácia. Musíme sa naozaj snažiť posilniť mm, a čo najlepšie využiť synergie, ktoré existujú medzi klímou a rozvojom s tými dvoma agendami. Aktivity zo strany krajín G20 budú veľmi dôležité, pretože e, tie predstavujú približne 75% e, emisí na svete v súčasnosti. A znamená to ale zároveň, že tie menej rozvinuté alebo najmenej rozvinuté krajiny tie, častokrát tie, ktoré majú najmenej prostriedkov na to, aby tieto problémy riešili a zároveň sú tie, ktoré majú mimoriadne veľké problémy, veľké výzvy a práve preto potrebujeme e, byť schopných e, podporovať rôznymi spôsobmi A To je veľmi dôležitá téma aj v rámci klimatických negociácií. V stanovisku sa hovorí o tom, že Európska únia a iné e, vyspelé regióny sú odhodlané e, dopracovať sa k tej e, tej čiastke, ktorá je cieľová. A častokrát e, tie čísla, ktoré zaznievajú, sú e, istým spôsobom zle e, uvádzané. Treba, aby sme to e, tak vnímali nielen z hľadiska financií, ale aj transparentnosti mitigačných aktivít. A pokiaľ nebudeme dôverovať e, Eh, aktivitám jedného alebo druhého, tak eh, proste nebudeme mať balíčky, ktoré budú schopné tieto výsledky dosiahnuť. Čiže transparentnosť, eh, budovanie dôvery, to všetko sú dôležité prvky a teší nás, že sú odzrkadlené aj v návrhu stanoviska. Neviem, či kolegyňa 6 DVDF by chcela k tomu niečo z e, dodať. Ďakujem. Volám sa Kristian Paška Palomer a som vedúcou jednotky pre klimatické zmeny a zdroje a prírodné zdroje e, na DG DEVKO. E, že ste nás dnes ste nás sem e, pozvali a ešte sa chcem dostať k tomu, čo povedala Alina, pokiaľ ide o financovanie. Naozaj financovanie je základom diskusie a z nášho pohľadu sme naozaj e, snažíme sa spraviť to, čo treba. Máme tu odhad 14 miliard eur medzi rokmi 2007 a 2020 a to je suma, ktorá bude venovaná klimatickým aktivitám prostredníctvom všetkých externých nástrojov. To, je dva, to sú 2 miliardy ročne, to je myslím pekná suma a väčšina z toho pôjde na podporu e, najmenej rozvinutých krajín, pretože tie najviac doplacajú na klimatické zmeny. Klimatické zmeny a rozvoj sú dve strany tej istej mince. Nedá sa to oddeliť a to je náš prístup. Okrem tej, tohto priamého príspevku je tu, je tu ešte myšlienka inovatívneho financovania a využívania blendingu na to, aby sme e, posilnili dopad ODA. Vieme, že od roku 2007 viac ako 1,3 miliardy eur v grantoch pomohli mobilizovať hodnotu na úrovni približne 25 milión, miliard eur a predpokladáme, že v tomto súčasnom cykle sa táto suma zdvojnásobí. Úplne posledná vec. Polnohospodárstvo. Zároveň sa sústredujeme aj na mainstreaming environmentálnych otázok do našej práce a tam kľúčový sektor je poľnohospodárstvo, kde je prepojenie medzi klimou, medzi polnohospodárstvom a aj, podľa, aj medzi inými systémami a na to sa sústredíme. Dobre, ďakujem pekne. Chcem ešte kolegom pripomenúť, že 2.7. je lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov. Hlasovať budeme na našom eh, stretnutí po eh, letných prázdninách, či to bude nie eh, 31.8. pondelok, ale vo štvrtok 3.9., pretože viacerí kolegovia mali pocit, že prvý pondelok hneď po prestávke by nebol dobrý nápad o tom hlasovať, čiže sme to posunuli e, na neskôr. Neviem, či tu máme ešte nejaké bod rôzne. Myslím, že nie, takže ďakujem pekne, že ste tu boli a takisto ďakujeme aj tlmočníkom, ktorí tu s nami zostali e, dokonca. Majme tu dnes veľa aj rýchlych rečníkov, takže viem, že ste veľmi usilovne pracovali a ste nám to odtolerovali. Ďalšie stretnutie bude 14.7. Eh, v útorok eh, pondelok po obede, po obede to je zrušené, takže začneme až v útorok 14.7. o 9. ráno. Ďakujem. Yeah, thank you. <laughs> We, it was an opportunity to do some quiet work. <laughs>